Dear colleagues, Kolegovia, prepášte, že meškám, ale teraz už je naozaj najvyšší čas začať. Neskôr musíme prejednať jeden bod, ktorý sme včera nestihli, a síce bod 4 na našom programe. Ide tu o informácie z prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaní. Konkrétne ide o kontroly aj na činnosti vykonávané na zabezpečenie uplatňovania potravinového a kormového práva. 22. januára prebehol eh, ostatný trialóg, venoval sa kapitole, ktorá sa týka financovania oficiálnych kontrol. Táto téma sa bude prejednávať eh, opätovne na ďalších schôdzach trialógu. Ďalej ide o emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov, necestných pojazdných strojov 5. trialog prebehol 26. januára, pričom program zahrňal e, všetky otvorené body. Oba e, spolulegislatívne orgány sa snažili o e, dohodu a dohodli sa na nosedomých veciach splňanie špecifických povinností týchto motorov ako aj strojov. Tu sa schválili konkrétne aspekty, ale centrálna téma delegovaných a vykonávacích aktov, na čom parlament a rada sa nedokázali zhodnúť, ešte stále otvorená. A preto oba legislatívne orgány sa zrejme budú e, musieť zhodnúť e, na uplatnení sekundárnej legislatívy podľa e, princípu spoločenstva. Ďalej ide o zniženie emisí znižujúcich látok cestných vozidiel. Druhý trialóg o tejto téme prebehol 19. novembra 2015. Rokovania sa zasekli, keď sa hovorilo o prispôsobovaní Lisabonskej zmluvy 7. januára. Prebehli neformálne stretnutia na technickej a politickej úrovni v parlamente. A tri inštitúcie v snahe dosiahnuť kompromisné riešenie sa e, zhodli na delegovanie právomoci e, podľa článku 5 3 nariadenia, ale tieto rokovania neboli dostatočne obsiažné preto, aby tretí dialog bol zvolaný v tejto fáze. Ďalší bod na programe je bod 14 na našom programe. Ide tu o oznámenia o odporúčaní koordinátorov 21. januára. Koordinátori svoje rozhodnutia rozoslali elektronicky, ak nie sú žiadne námietky, môžeme ich považovať za schválené. A teraz e, pristúpime k skutočnému prvému bodu dnešnej dopolodnejšej schôdze a síce k výmene názorov s pánom Brunixom, s výkonným riaditeľom agentúry EEA, teda Európskej agentúry pre životné prostredie. Ako viete, každý rok máme v pláne výmenu názorov s každou našou agentúrou. Dnes prebehne toto stretnutie s riaditeľom Európskej agentúry pre životné prostredie, aby sme hovorili o pracovnom programe na rok 2016. Pracovný program na rok 2016 sa drží informácie o štyroch strategických oblastiach na roky 2014 až 2018. Hlavné činnosti e, sa týkajú rôznych oblastí, ale dám slovo e, pánovi riaditeľovi, aby na úvod predniesol svoju prezentáciu a potom budeme môcť diskutovať o tomto pracovnom programe. Thank you, Chair. Um, dear members of the parliament. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Vždy je mi veľkým potešením prísť medzi vás a diskutovať eh, o veciach, ktoré sa týkajú našej spoločnej práce. Musím zdôrazniť, že sme spolupracovali veľmi dobre s výborom NV v posledných rokoch. Tiež sme veľmi dobre spolupracovali s sekretariátom pre prípave rôznych tematických oblastí, tiež s pánom Fariom, ktorý je kontaktným pracovníkom pre našu agentúru. Máme tiež profesora Skuluka, profesora Henekeho na našej správnej rade ako tiež kontaktné osoby. Ale spolupracovali sme aj so spravodajcami a tieňovými spravodajcami eh, veľmi efektívne v ich práci tu v Európskom parlamente. Okrem toho sme tiež spolupracovali aj s, s aspektom pre vedu a technológiu STOA a tiež s výborom pre predvídanie. Myslím si, že môžem skonštatovať, že aj v týchto dvoch oblastiach sa nám spolupracuje veľmi dobre. Máme naplánované konkrétne stretnutia. Náš pracovný program na rok 2016 je tretím pracovným programom, ktorý nadvezuje na náš viacročný e, pracovný program. Sme v tomto smere mimoriadne konzistentní z dvoch dôvodov. Poprvé, zadefinovali sme náš viacročný pracovný program e, v veľkom súlade s politickou agendou inštitúcií EÚ a to je zakotvené najmä v jednom akčnom programe pre životné prostredie. A po druhé, myslím, že sme prejednali aj náš viacročný pracovný program, aj náš každoročný pracovný program vždy veľmi v úzkej, úzkej spolupráci a v dobrom dialogu e, so všetkými aktérmi v inštitúciách, aj s komisiou, s parlamentom, aj s členskými štátmi. Chcel by som zdôrazniť tri strategické oblasti tejto našej práce. Poprvé, e, podpora plnenia legislatívy prostredníctvom včasných, dôveryhodných a relevantných informácií. A keďže sa venuje veľmi veľká pozornosť plneniu legislatívy v európskych inštitúciách v tejto chvíli, myslím, že tu môžeme poskytnúť veľmi jasnú podporu aj vám, aj ostatným inštitúciám v tomto smere ďalej. Po druhé, druhá kľúčová strategická oblasť veľmi úzko súvisí s dlhodobou agendou Európy do roku 2030 a tiež až do roku 2050. Nazývame to podporu a vedomostné vytváranie hodnôt v oblasti dopravy, mobility, e, hospodárstva, tiež potravinárstva a životného prostredia v EÚ vo všeobecnosti. No a po tretie, aj tu myslím, že zhrávame jedinečnú úlohu a síce snažíme sa byť inštitúciou, ktorá zjednodušuje a umožňuje výmenu vedenosti aj budovanie kapacity tejto oblasti v Európe. Pracujeme prostredníctvom našej siete s krajinami a ostatnými aktérmi v tejto oblasti. Máme zhruba 10 tisíc pracovníkov, ktorí prichádzajú každoročne do našej agentúry na rôzne štrukturované stretnutia, ktoré spadajú do jednotlivých politických oblastí, ktorými sa zaoberáte aj vy. Keď sa pozeráme na naše hlavné oblasti činnosti, eh, mohol by som zdôrazniť eh, niekoľko z nich, pokiaľ ide o informácie o akých komunitách v oblastiach, ktoré súvisia so životným prostredím a klímou a udržateľnosťou. Tu isté, že budeme intenzívne pracovať na kvalite ovzdušia, čo je téma, ktorá si vyžiadala veľa pozornosti. V poslednom roku je to je veľmi vysoko na programe. E, je tam tiež e, veľmi vysoká legitimnosť v očiach obyvateľstva, keďže znečisťovanie ovzdušia je najvýznamnejším, jeden z najvýznamnejších faktorov, e, ktorý spôsobuje stres v Európe. Ďalej biodiverzita a príroda. Aj tu chceme poskytovať informácie a znalosti o kontrole plnenia smernice, o v prírode, o vtákoch, všetko, čo súviselo s programom Natura 2000, všetky smernice, ktoré do nej spadajú. Budeme sa tohto držať aj naďalej. Nie je prekvapením, že sa angažujeme aj v oblasti dopravy. Chceme naďalej poskytovať potrebné dokumenty a informácie, ktoré súvisia s touto témou. Chceme tiež pracovať aj v oblasti klímy a energetiky, keďže táto agenda sa rozvíja veľmi rýchlo. Ďalej kvalita vody. Aj toto je téma, ktorá má čoraz viac pozornosti vzhľadom na prírodný kapitál, prírodnú ekonomiku ďalej prispôsobovať sa klimatickým zmenám. Aj toto je téma, ktorú budem naďalej zdôrazňovať Chceme tiež e, vychádzať e, aj e, z nášho zapojenia sa do programu Kopernikus. Možno viete, že sme zodpovední za komponent in situ tohto programu Kopernikus. Veľmi úzko spolupracujeme s členskými štátmi o na skutočnom využívaní výhod miliardových investícií do hardwareového aj softwareového vybavenia aby sa tieto investície čo najefektívnejšie využili, aby sa teda zohľadnila aj užívateľská stránka tohto programu Kopernikus. E, tiež podporujeme tie rozsiahle politické agendy, ktoré sa rozvíjajú jednak e, balík obehovej ekonomiky, ktorý bol zverejnený začiatkom decembra prostredstvom e, rôznych správ, Eh, už viacero rokov chystáme v podstate cestičku eh, tejto obehovej ekonomike, aj eh, čo sa týka efektívneho využívania zdrojov. Nedávno sme zverejnili konkrétnu správu ehm, o využívaní, efektívnom využívaní zdrojov aj na úrovni EÚ, ale čo ešte dôležitejšie aj na úrovni členských štátov, aby sme získali presnejší prehľad o aktuálnom stave. A tiež sme vypracovali dokument, ktorý sa venuje tomu, aké druhy Vedomosti a ukazovateľov budú potrebné do budúcna, aby sme naplnili v praxi tento balík obehovej ekonomiky. Sme v spolupráci aj s Eurostatom v tomto smere. Boli sme tým napokon poverení ďalej. Druhý veľký bazík, balík súvisí s klímou a otázkami energetiky. To by som chcel rozlíšiť medzi troma rôznymi eh, prvkami. Jednak eh, európska energetická klimatická agenda do roku 2030, kde sme zodpovední za emisie CO2 a tiež eh, analýzu ďalšieho pokroku Európe ďalej obnoviteľné zdroje energie. Tu chcem zdôrazniť, že sledujeme hm, pokrok na úrovni EÚ a tiež sa snažíme lepšie pochopiť ako e, prvok energetickej efektívnosti balíka do roku 2020 aj do roku 2030 zapadá do celkového kontextu. Tiež úzko spolupracujeme s ostatnými aj e, na stránke adaptácie nielen na úrovni EÚ, ale aj na úrovni národných prispôsobovacích e, stratégií prostredníctvom našej platformy Climate Adapt, eh, ktorú sme vypracovali tiež eh, s generálnym rediteľstvom klima. Chceme vytvoriť portál, v ktorom by členské krajiny mohli zdieľať osvedčené postupy. No a po tretie, to chcem naozaj zdôrazniť, že na úrovni mestského prostredia tu je tá stratégia prispôsobovania sa eh, čoraz významnejšia aj z politického hľadiska a my to chceme veľmi jednoznačne podporiť. Ďalej, druhý kľúčový prvok v otázkach klímy a energetiky, spolupráce s inými partnermi. Sa chceme veľmi pozorne zamyslieť nad tým, čo bude zahrňať táto nová agenda v oblasti klímy po parížskej konferencii. Bola to veľmi významná udalosť pre nás všetkých, oslavovali sme ju a teraz si musíme zanalizovať, aké to bude mať dopad na našu prácu. A po tretie, energetická únia čo je ešte širší rámec a súvisí e, s budúcnosťou využívania energie v Európskej únii. Aj to si bude vyžadovať e, e, rozsiahle spracovanie a rozsiahle vedomosti. Mm, ďalšia oblasť je súčasťou prioritnej oblasti 1 a síce práca na prírodnom kapitále. Tu sa jasne ukazuje, že biodiverzita a prírodný kapitál sa čoraz viac vnímajú ako základ pre zelenú ekonomiku, kde termy ako napríklad prírodné riešenia, ďalej eh, bioekonomika, biochémia, to sú oblasti, ktoré eh, získavajú čoraz väčšiu váhu, prilá, lákajú čoraz viac eh, investícií a pozornosti. Keď chceme hovoriť o prírodnom kapitále a o riešeniach, ktoré sú založené na prírodných možnostiach, musíme si uvedomiť, ako funguje táto prírodná stránka veci. Bola by totiž ilúzia myslieť si, že môžeme mať silné riešenia založené na prírodných zdrojoch a pritom zároveň by sme bezohľadne eh, využívali už tak obmedzené prírodné zdroje. Ja chcem teda ešte raz dôrazniť, že v oblasti eh, zelenej ekonomiky je aj agenda, ktorá nesie názov Modrá ekonomika. My budeme naďalej pracovať na ekosystémovej analýze morí a oceánov, čo spadá do tejto oblasti modrej ekonomiky. Ďalej štvrtý veľký balík je európska reakcia na udržateľné ciele rozvoja. Tu podporujeme európske inštitúcie v tejto agende, najmä keď hovoríme o práci na ukazovateľoch a na východiskových znalostiach. Táto agenda sa bude rozpracúvať tento rok na úrovni inštitúcií. E, v tomto procese chceme teda e, sa zapojiť aj my do tohto úsilia. Ďalej, po piate. Vzhľadom na aktuálny politický kontext je to E, mimerne relevantné. Práve sme podpísali e, dve nové zmluvy e, z DG NIR na podporu východného a južného susedstva a spolupráce s týmito oblastiami. Ako viete, sú to oblasti v okolí Stredozemného mora. Teda to južné susedstvo nie je s jedným, žiadnym prekvapením, že toto je región, v ktorom náznaky spolupráce v akejkoľvek oblasti sú pravdepodobne pozitívnym signálom, ak chceme byť úspešní v našej práci v tejto oblasti Stredozemného mora, ak chceme zachovať životné prostredie v čistej forme, ak chceme podporovať ekologické formy ekonomiky. Spolupráca s týmito krajinami bude mimoriadne dôležitá. Robíme to eh, v úzkej spolupráci s Úniou pre Stredomorie a taktiež akčným plánom s tým súvisiacím a tu vychádzame z našej skúsenosti zo spolupráce s krajinami v okolí Stredozemného mora. A ďalej východné susedstvo, tu pracujeme so šiestimi krajinami východného susedstva. Vzhľadom na európsku agendu, ešte vtedy paneurópsku agendu, Tá zahrňala e, európske regióny. E, tento rok prebehne ministerská konferencia v Batumi. V tejto súvislosti my spolupracujeme aj na globálnom e, programe Global Environment Outlook. Tam je teda táto globálna stránka zohľadnená a tento rok budeme v tejto oblasti naďalej pokračovať. No a v neposlednom rade sa chceme venovať e, informovaniu o našej práci, o našich e, aktivitách. E, minulý rok sme sústredili našu komunikačnú činnosť na správu o stave životného prostredia. Zorganizovali sme desiatky prezentácií nielen v Bruseli, ale vo všetkých inštitúciách, ako aj vo väčšine členských štátov. Európskej únie. Myslím, že sme tým vytvorili lepšiu, silnejšiu sieť, ktorej cieľom je podporovať plnenie európskych eh, politických rozhodnutí. Čo sa týka prístupu, chcel by som zdôrazniť, že sa naďalej sústreďujeme efektívnosti a spolupráci poslednom roku a pol, v posledných dvoch rokoch sme posilnili spoluprácu s Eurostatom, so spoločným výskumným centrom, tiež s RTD a Horizonto 2020, kde sa investujú miliardy eur do výskumu. Chceme, aby tento výskum priniesol lepšie výsledky, aby sa efektívnejšie e, zapracovali do e, celkového nášho poznania a tiež e, životné prostredie a klíma toto sú dve generálne riaditeľstva, s ktorými tiež úzko spolupracujeme. Chceme vyvíjať vedomostnú komunitu, nechceme um, to teda fragmentovať, eh, chceme to poňať celostne. Vytvorili sme sieť, ktorá zasadá um, dvakrát ročne na úrovni riaditeľov a, a tam sa rozhoduje o ďalšom smerovaní programov našej činnosti v snahe podporovať plnenie politických rozhodnutí. Myslím, že to je jasný signál ochotný spolupracovať a bude to mať za následok isté, že je zvýšenie efektívnosti. Ak sa podarí e, zefektívniť našu prácu s využitím menšieho množstva zdrojov. Network, Taktiež máme dobrú sieť spolupráce s rôznymi krajinami. My sa sústredujeme na to, aby naša spolupráca nebola takou jednosmernou cestou, kde sa nám zasielajú údaje a my ich potom využijeme v našich správach. Naopak, chceme zaručiť, že to, čo robíme, bude prínosné aj pre národné štáty, aby si mohli budovať e, svoje kapacity. A naša spolupráca s týmito krajinami bola za posledné roky posilnená a naďalej ju budeme posilňovať prostredstvom špecifických prístupov. Čo sa týka spolupráce s parlamentom, špecificky s výborom ENVY, ako som už povedal, návšteva agentúry. Dúfame, umožní lepšie ešte pochopiť, ako môžeme dobre spolupracovať. Aspoň 6 krát za rok máme príležitosť pracovať s profesormi Henke a Skúlosom ktorí zastupujú víziu parlamentu v práci, ktorú odvádzame, takže je dobré, že s ním môžeme spolupracovať. Na záver by som chcel povedať pár vecí o budúcich požiadavkách a zdrojoch. Keď sa pozrieme na rozvíjajúce sa politické programy, tak jasné, že e, sa od nás bude vyžadovať, aby sme pracovali na otázke obového hospodárstva. My sme taktiež veľmi motivovaní, aby sme na tejto otázke pracovali. Klima, energetika, toto je balíček, ktorý si taktiež vyžaduje dodatočnú prácu a zdroje, pretože je to jedna z politik, ktorá sa orientuje na budúcnosť na úrovni implementácie v jednotlivých krajinách účinnosti politík, či už to dáte do e, programu lepšie regulácie, tak určite to bude znamenať e, zvýšené požiadavky na našu agentúru. Taktiež e, sme o 7 museli zredukovať personál, nestiažovali sme sa, snažili sme sa to urobiť čo najúčinnejším spôsobom, ale treba povedať, že do budúcnosti už sa blížime na našu hranicu, čo sa týka účinnosti. U nás hovoríme, že ešte máme e, nejaké masné oka v polievke a ja si myslím, že tých masných ok už je tam teraz veľmi málo a pomaly už bude musieť zarezávať do svalu, pokiaľ budeme ďalej znižovať naše zdroje. A je treba samozrejme reagovať na aktuálne politické spisy. Samozrejme chceme mať dobré vzťahy s politickými inštitúciami, ale máme tu určité hlavné výzvy pre budúce desaťročia. Netýka sa to len životného prostredia, ale aj hospodárstva, spoločnosti v Európskej únii pretože sa takto musíme postaviť význam 21. storočia a my chceme byť tou e, časťou skladačky, ktorá vám môže poskytnúť spolahlivé informácie. Takže potrebujeme k tomu aj príslušné fungujúce nástroje a dostatok zdrojov. Samozrejme, som teraz pripravený na vaše otázky alebo pripomienky k tomu pracovnému programu alebo k tomu všeobecnému môjmu úvodu, ktorý som teraz prezentoval. Ďakujem, pán Brevnix. Ďakujeme za vašu prezentáciu. A dávame slovo kontaktnej osobe, pánu Fáriovi. Thank you, chair. Uh... Ďakujem. Ďakujem pekne. Uh, rád by som pogratuloval a poďakoval nášmu hostovi za jeho vystúpenie. Uh, rovnako ďakujem všetkým ďalším hostom, ktorí vystúpili a, a tiež by som by som im rád poďakoval za ich vynikajúcu prácu a za prácu agentúry, ktorú robí za posledné roky vo vzťahoch e, s nami, e, s našim výborom, ale aj vo vzťahu e, s našimi členskými štátmi, pretože máme od nich feedback a agentúra skutočne robí vynikajúcu prácu. Vaša prezentácia bola tiež vynikajúca. A ja by som len rád dodal, že som skutočne bol veľmi prekvapený kvalitou aj rozsahom vašej práce. Som toho názoru, a my tiež si to myslíme, že agentúra je e, zdrojom e, veľmi cenných informácií v oblasti životného prostredia. E, je to viac než preukázané a predstavuje veľmi e, dôležitú súčasť či časť práce v Únii pri vykonávaní a vyhodnotení európskych politík. Hovorili ste o vašej budúcej návšteve, e, o našej budúcej návšteve vašej agentúry. Ja si myslím, že táto návšteva bude potrebná a bude určite obohacujúca pre obe strany. Nechcem e, vás príliš zdržiavať, ale ja by som sa vrátil k niekoľkým bodom, ktoré ste spomenuli vo vašom vystúpení. A začal by som aj tým, že položím zo pár otázok. Parížská dohoda poprvýkrát stanovila globálny cieľ e, aby sme dosiahli menšie globálne oteplovanie než 2 stupne Celzia. E, súčasné emisie ale môžu viesť až k 5 stupňom a ja si myslím, že je to aj výsledok definície cieľov e, v oblasti klímy e, v EÚ. Otázka je, aká bude úloha agentúry pri zadefinovaní politík a cieľov v tejto oblasti. Kvalita ovzdušia, ďalšia otázka. Spomenuli ste veľký počet bodov, v niektorých eh, by som rád chcel nejaké upresnenia. Pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia v európskych mestách, Bohužiaľ, hlavné mesto Lisabon čelí veľkým problémom s kvalitou ovzdušia. Určite ste mali príležitosť sa venovať tejto otázke. A Kvalita ovzdušia e, je jednou z priorít vašej agentúry, ale konštatujeme, že v mnohých európskych mestách žiaľ len normy e, priateľnej kvality e, ovzdušia nie sú akceptované. Je to samozrejme veľký problém aj pre verejné zdravie, ako ste správne povedali. A na druhej strane Európska komisia prichádza s návrhom o skutočných emisiách vozidiel ale ktoré sú oveľa nižšie než to, čo je potrebné. A všetci to vedia. Z hľadiska životného prostredia, ako sú podľa vás tieto legislatívy kompatibilné, ak sa snažíme zlepšiť kvalitu ovzdušia? Obehové hospodárstvo. Ďalšia otázka. Máme balíček o obehovom hospodárstve. a je tam vôľa znížiť emisie ale čo by ste e, vy nám ako e, zákonodarca poskytol ako informáciu? Parlament má ambiciozne ciele vychádzajúc z návrhov komisie. Ciele udržateľného rozvoja OSN je ich 9, tak ako sa zadefinovali a mali by sa aplikovať globálne, ale aj na európskej úrovni. Mnohé z týchto cieľov sa týkajú environmentálnych cieľov, čo môže urobiť vaša agentúra v oblasti e, cieľov udržateľného rozvoja? mal by som ešte mnoho ďalších otázok, ale nie je na to dostatok času. A preto ešte posledná, ktorá sa týka poslednej časti vášho vystúpenia. A tam ste povedali, že všetky agentúry e, sú podrobené finančným obmedzeniam a vaša nie je ušetrená týmto škrtom. Hovorili ste o vnútornej analýze. Aký je podľa vášho názoru, aká je potrebná úroveň zdrojov, ktoré máte a ktoré potrebujete a či, je tu, či sú ohrozené strategické ciele e, vašej agentúry. Pán Peterle. Pán Lipa, gospod predsednik. Ďakujem. Som veľmi spokojný, že tento bod sa dal do programu. Ďakujem vám, pán riaditeľ, že ste tak jasne prezentovali vašu agentúru a vašu prácu. Už veľa času sa venujem ochrane životného prostredia z hľadiska výskumu, A tiež je pravda, že je veľa termínov, konceptov, nových skratiek v tejto terminológii. Máme aj veľa odborníkov, začalo sa hovoriť o obehovom hospodárstve, o integrovaných stratégiách, o e, vzájomnej závislosti na celosvetovej úrovni, o svetovom kapitále a tak ďalej. Je to celá séria nových konceptov a pojmov, ktoré sa začali používať. A podľa mňa je veľmi dobré, že ste sa sústredili na strategickú prípravu vo svojom vystúpení projektu Európa 2020. Je to veľmi dôležité. aby sme aj sledovali realizáciu našich cieľov, a aby sme presne vedeli, čo sa vlastne deje Rovnako si myslím, že keď e, podpisujeme dohody s inými významnými svetovými aktérmi, mali by sme brať do úvahy aj ekologické aspekty a nejde tu len o klimatické zmeny. Podľa mňa je veľmi dobré, že na, v dohode e, s Japonskom, v tejto strategickej dohode, aby sme sa sústredili tiež na zdravie ako na strategický sektor spolupráce s našimi kolegami a partnermi. Samozrejme, že sú aj iné faktory, ktoré musia vstupovať do hry. Je to veľmi dôležitá výzva pre Európsku úniu, pre komisiu, pre všetky inštitúcie, akým spôsobom navzájom prepojíme e, e, tieto nové koncepty s niečím hmatateľným, s niečím efektívnym, účinným, aby e, to naozaj išlo v prospech občanov. Preto si myslím, že potrebujeme odborníkov v týchto integrovaných a medziodborových oblastiach. Len takto môžeme dosiahnuť pokrok vpred. Musíme hľadať synergie medzi jednotlivými polnohospodárskymi, energetickými, environmentálnymi, zdravotníckými, dopravnými stratégiami v priemyselnom rozvoji a tak ďalej a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. A tu si myslím, že váš intelektuálny a organizačný prístup je veľmi dôležitý. A záverom, Myslím si, že v tomto globalizovanom svete a stále viacej prepojenom a na sebe závislom, to, čo potrebujeme, je prepojiť a integrovať naše ciele cieľmi e, ostatných. Tiež je pravda, že niekedy e, tu jedna a druhá skupina nejakým spôsobom konkuruje a to sú dodatočné ťažkosti ale treba povedať, že Parížská dohoda bola relatívnym úspechom, je to pozitívne, ale potrebujeme čím skôr stratégie vypracovať ich, zadefinovať, ale čím skôr aj aplikovať. Napríklad India, jeden z významných partnerov EÚ. V prípade Indie potrebujeme e, dosiahnuť dohodu o spolupráci. Keď chceme zozeleniť alebo ekologizovať indické hospodárstvo. Môžeme im poskytnúť naše skúsenosti a vedomosti, ale nebude to tak, ak India bude pokračovať a sledovať čínsky model rozvoja, tak všetky ciele, ktoré sme si stanovili v Paríži, tak jednoducho nebudú platiť ani fungovať. Pán Bonafé, nech sa páči. Pani Bonafé, ďakujem za to, že ste tu dnes medzi nami, aj za vašu prezentáciu. A venovali ste sa mnohým významným bodom. Ja by som položila otázky k obahovému hospodárstvu a vychádzam z toho, že v novom návrhu e, revízie rámca komisia dáva vašej agentúre úlohu pripraviť štúdie o pokroku v dosiahnutí cieľov. A moja otázka je, budete vy len ciele kvantitatívne, lineárneho pokroku, alebo, a ja si myslím, že by ste mali pouvažovať aj týmto smerom, mohlo by byť zaujímavé vyhodnotiť investície do infraštruktúry, aby sa tieto ciele dosiahli, alebo do výskumu a prečo nie. Aj operatívne plány štrukturálnych fondov. A ďalšia otázka súvisí s týmto bodom. Štúdie by sa mali robiť každé 3 roky, 3 roky predtým, ako vyprší cieľ. A otázka pre tie štáty, ktoré sú ešte vzdialené od splnenia týchto cieľov a ktoré teda sa im nedarí ich plniť, Možno by bolo vhodné urobiť e, ešte e, nejakú revíziu pred tými tromi rokmi. Prečítala som si vašu správu o Európs- vašej agentúry o obehovom hospodárstve. Je to veľmi zaujímavá kapitola, bod 3, kde sa hovorí o monitoringu v pokroku smerom k obehovému hospodárstvu. A jeden z hlavných problémov, ktorý je, keďže nemáme uznané a objektívne spôsoby či metódy výpočtu, pretože e, keď hovoríme o obehovom hospodárstve, mnohé firmy už v nej fungujú, len sa to nedá nejakým spôsobom vykvantifikovať. Bolo by zaujímavé, alebo bolo by lepšie merať účinnosť zdrojov prostredníctvom e, iných e, ukazovateľov, alebo inak otázka, hovorí rečnička, sme schopní využívať tento ukazovateľ pre, celých 20, pre všetkých 28 členských štátov. Ďakujem. Grazie, now Mr. Gerbrandy. Teraz pán Gerbrandy. Ďakujem. Ďakujem pán Browning aj za vašu prezentáciu. Moja otázka sa týka kontextu, ktorý vy ako agentúra máte s Európskou komisiou z historického pohľadu. Väčšinou ste boli v kontakte s DG Envy, ale vidíme, že čo týka obehové hospodárstva, tak táto koncepcia už nevidená, nevnímaná len ako environmentálna, ale to je dôležitý hospodársky program. Takže teraz generálne Growth taktiež je tu príslušné. Myslím si, že to je pozitívny vývoj veci, ale to by sa mohlo stať aj v prípade otázky klímy a s celým prírodným ekosystémom. Takže myslíte si, že by sa to mohlo stať? Vidíte, že by ostatné generálne riaditeľstva prejavovali záujem o e, tieto environmentálne e, otázky, ktorými sa zoberá vaša agentúra. A chcete aktívne hrať takúto úlohu a obrátiť sa viac k týmto hospodárskejšie orientovaným generálnym raditeľstvám. Ďakujem. Pán Gžip. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád poďakoval za vašu veľmi zaujímavú prezentáciu. Ja zdieľam vaše stanovisko, podľa ktorého správa, ktorú ste predložili minulý rok, má špecifický význam a hodnotu. Je to naozaj veľmi kvalitný dokument. Ďakujem vám za všetko, čo robíte, za prácu, ktorú robíte, hlavne, aby ste e, predložili túto správu a tiež za za všetky výsledky a dôsledky, ktoré vyplývajú z fenomenov, ktoré sú opísané, aké majú dopady e, pre ekonomiku, ale aj pre životné prostredie. Venoval by som sa tomu, čo povedal kolega Peter pred chvíľou. Máme stratégiu Európa 2020, ktorá bola základom na prípravu rozpočtu obdobie 2014-2020. Samozrejme, čas plinie, e, existujú určité dynamické fenomény aj v ekonomickej kríze, ktoré majú dopad na realizáciu našich cieľov, ale stoja pred nami aj nové výzvy, niekedy si zadefinujeme aj nové priority, môžeme ich tak nazvať ako napríklad biohospodárstva. A teraz ale viac hovorí o obehovom hospodárstve, kde treba lepšie využívať zdroje, ktoré máme k dispozícii. Hovoríme o zelenom rozvoji nášho hospodárstva. Takže treba vybudovať tento nový základ, berúc do úvahy všetky závislosti medzi jednotlivými úrovňami a bolo by veľmi zaujímavé mal mať akúsi systematizáciu toho, čo chápeme, keď hovoríme o týchto fenoménoch. Mali by sme sa dohodnúť na jednotnej terminológii a na tom, akým spôsobom by členské štáty mali konať v týchto oblastiach podľa mňa je zaujímavé porovnávať e, definíciu biohospodárstva v rôznych štátoch, členských štátoch EÚ a hlavne medzi tými krajinami, ktoré sa pustili do tohto projektu s, e, s veľmi ambiciozným oznámením. Bola tam aj oznámenie publikácie OECD, ale táto definícia, definícia E, biohospodárstva bola dosť odlišná či iná. A teraz otázka obehového hospodárstva. Jeden príklad. Ambiciózny cieľ, ktorý sme si stanovili, aby bioodpad e, nebol, neskončil na skladkách, Najprv si musíme e, zadefinovať, ako môže, teda e, stanoviť definíciu, čo je bioodpad, celý meský odpad, e, nakoniec skončí na skladkách, ale bioodpad by mohol byť znovu použitý, recyklovaný. Takže by bo, bo- mohlo dojsť k akejsi biorecyklácii, aby sa využil tento bioodpad ako prvotná surovina, napríklad ako biomasa na produkciu energie. Takže to je moja úvaha, s ktorou sa chcem s vami podeliť, ako mať koncepty, pojmy, ktoré budú koherentné, aby sme išli hlbšie v našej úvahe o týchto otázkach O to viac, že čelíme mnohým výzvam, že sme si stanovili určité úlohy a je potrebné, aby sme vo všetkých členských štátoch k našim úlohám pristupovali rovnako. Ďakujem. A teraz pani Auken. Ďakujem za to, že ste nám prišli, aby ste nám porozprávali o tom, čo sa deje v Európskej environmentálnej agentúre. Mám dve otázky. Tá prvá otázka je možno taká až príliš dánska. Um, ehm, hovorím tu o rámcovej smernici o vode. Či a ako sa bude implementovať v jednotlivých členských štátoch. Myslím si, si uvedomujete, že v Dánsku sme na ministerstve životného prostredia, že sme toto ministerstvo zlúčili s ministerstvom polnohospodárstva. A teraz tu máme skôr otázky znečisťovania rôznymi hnojivami, pesticídmi, ako využívať e, ekologickejšie polnohospodárstvo, aby to malo dobré výsledky. Taktiež je to súvislosti sme mali pár škandálov a myslím si, že dobre, toto je trochu špecifické pre Dánsko, ale chcem sa opýtať, ako chcete implementovať túto dôležitú smernicu, pretože opakovane sa tá implementácia odsúva. No a ako teda riešite otázku nedodržiavania princípov, pretože je treba vedieť, čo je vlastne treba robiť a, a ako chcete tú situáciu riešiť, pretože napríklad u nás je už dosť vážna. Druhá otázka, ohľadom plastov. Máme tu veľké, veľkú katastrofu, čo týka znečisťovania. Uvedomujeme si to. A v zelenej knihe komisie v minulosti taktiež bola obsiahnutá stratégia pre plasty, ktorá mohla viesť k pokroku až do roku 2015. To bolo minulý rok. A teraz ste mali predložiť novú stratégiu do roku 2017, ale náš, náš vedomostný základ e, nie je príliš jednotný, takže práve vaša agentúra musí zaručiť, že budeme mať lepší vedomostný základ spolahlivejšie, aby sme mohli prísť novými iniciatívami, s rôznou prevenciou. A určite je to možné. Naďalej nemáme dobrý vedomostný základ. Ako viete, prispôsobili sme aj legislatívu e, ohľadom tých e, tenkých igalitových tašiek. A prebehla tam dokonca taká malá vojna Komisia si myslela, že ona by sa rozhodne nemala zaoberať takú drobnosťou, ako sú igelitové tašky. No a teraz sa nám podarilo k tomu priputať toľko pozornosti, že dúfame, že komisia predloží dobrú stratégiu. Nemôžeme riskovať, že sa situácia bude zhoršovať. Aj rozhodne nám musíte e, poskytnúť nejakú odpoveď, pretože budeme dávať pozor a čakať na ňu. Ďakujem, pán Poč. Ďakujem, pán riaditeľ. Tu sedím. Prečítal som si váš pracovný program a k môjmu veľkom prekvapeniu sa tam vôbec nehovorí o invazívnych e, druhoch. Hovoríte tam o biodiverzite, o príslušnej stratégii, ale nehovoríte tam nič o invazívnych druhoch a pritom biologická invázia, to je jeden z hlavných dôvodov e, príslušných problémov. A ďalej, čo sa týka endokrinných disruptorov, to tiež dôležité. Ja viem, že to spadá pod generiteľstvo e, Sante, ale má to negatívny dopad na biodiverzitu tieto látky. Takže nejde tu len o otázku zdravia, ale o otázku životného prostredia. Takže to sú moje dve otázky. Ďakujem pani Kadenbach. Srdečne ďakujem. Po tomto, čo to pán, čo pán e, riaditeľ hovoril o e, smernici FFH, taktiež sa k tomu chcem vyjadriť. Takže myslím si, že keď sme skúmali e, otázku biodiverzity a zachovania biodiverzity, tak sme dospeli k záveru, že sa nám nepodarí dosiahnuť tento cieľ do roku 2020, pokiaľ členské štáty sa nebudú dostatočne snažiť, aby sme zamedzili takýmto stratám, tak preto Európsky parlament jasne vo svojom stanovisku žiadal od komisie, aby aktívne sa presadzovala v členských štátoch, aby aktívne presadzovala príslušné e, ustanovenia a smernice, ktoré sa musia implementovať. A taktiež parlament jasne povedal, že tu nejde iba o legislatívu. Táto legislatíva je dobrá, ide o to, že je treba ju implementovať je treba, aby e, finančne všetko sedelo, aby management bol dobrý. Je to dobrý nástroj na to, aby sme presadili svoje ciele. Takže určite by nebolo správne e, v rámci programu REFIT túto smernicu e, okresať, pretože sa bojíme, že eventuálne by to mohlo viesť k zhoršeniu opatrení a potom by sa nám nepodarilo dosiahnuť náš cieľ zachovania biodiverzity. Takže myslím si, že by ste mali podniknúť všetko možné, aby táto dobrá, kvalitná legislatíva bola riadne implementovaná, aby bola monitorovaná a taktiež financovaná. Ďakujem, pani Grostet. Ďakujem pekne. Je pravda, že keď sme si vás vypočuli a keď ste hovorili o tých oblastiach, kde pracujete, tak sme si uvedomili, tak, že vy prechádzate veľkým množstvom veľmi významných sektorov. Mám tri poznámky a e, rada by som chcela, aby ste mi potvrdili určitú informáciu e, k projektu obehového hospodárstva. Tento projekt Európskej komisie sa venuje meským, meskému odpadu a dáva jeho definíciu, ale zabúda trochu na priemyselný odpad a ja by som rada poznala váš názor a aká by bola vaša úloha, aby ste nám pomohli v, tejto, v tomto opatrení, pretože meský odpad to je jedna vec, ale priemyselný odpad predstavuje tiež obrovské množstvo v obehovom hospodárstve. Potom biodiverzita, ochrana druhov. Vo Francúzsku máme problém s vlkmi, je to chránený druh živočíšny samozrejme, ale vo francúzských Alpách je čím ďalej tým väčšieho napätia medzi chovateľmi dobytka a ochrancami prírody, ktorí e, ochraňujú vlka ako druh. Aké by boli vaše odporúčania, pretože možno by boli iné e, praktiky chovu v iných alpských krajinách, ktoré e, poznajú rovnaký fenomén a ťažkosti, ale sa im to darí e, riešiť lepšie. Aké posolstvo by ste mohli vyslať, e, aby sa tento problém lepšie integrovala, aby sa podarila lepšia kohabitácia tohto chráneného živočišného druhu s chovom dobytka, ktorý v horách, v horských oblastiach je chov nevyhnutný a potom stredomorie. Všetci hovorili o o znečistení mora plastickými e, sáčkami a taškami. Vieme, že v Stredomori je to obrovský problém a veľmi ťažko sa dá vyriešiť, ale podľa vášho názoru, aké by boli nástroje alebo také makronástroje, aby sme mohli tento problém vyriešiť. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. A teraz si myslím, že si môžeme vypočuť dvoch zastupcov Európskeho parlamentu, eh, riadeceho výboru a teraz je tu teda profesor um, eh, Mikael Skolos ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Je to pre mňa obrovská čest, že tu s vami môžem byť. A môžem sa zúčastniť na tejto diskusii. Ja by som veľmi rád povedal, že už od toho zaznelo veľa. A pán riaditeľ prednesol veľmi jasnú prezentáciu. Chcem povedať len pár vecí. Poprvé, príslušná evolúcia tejto agentúry. Ja som bol od začiatku v správnej rade a Sledoval som, ako sa vyvíjala práca tejto organizácie a skutočne to na mňa robilo veľký dojem. A tiež by sme mali aj ďalšie takéto agentúry, pretože ste tam vytvorili veľmi dobré pracovné prostredie, taktiež spoluprácu s komisiou, parlamentom, parlamentom členskými štátmi. Neznamená to, že sa vždy zhodneme na všetkom, ale pracovali sme harmonicky. Čo sa týka monitorovania, implementácie, tak e, tam nie vždy e, tie správy pri členské štáty vítajú značením, ale aj to sa nám darilo prekonať. Čo sa týka kľúčových oblastí práce, ako už bolo povedané, hlavnou pracou agentúry je monitorovať životné prostredie a toto je to tradičné prepojenie aj z DG Environment. Ale samozrejme otázky klímy a taktiež výskumu. Uh, Výskum bol v našom portfóliu od začiatku a ja si myslím, že je tu prístor na zlepšenie pre viac a lepšie údaje z výskumu a do roku 2020 je tam dosť veľký rozpočet a pracuje sa aj v oblastiach, ktoré nie sú tradične len súvisiace s výskumom, ale Taktiež začíname venovať e, sociálnym a hospodárskym otázkam. toto dáva lepšiu, viac miesta na spoluprácu agentúry a samozrejme to určite podporuje aj parlament. Rôzne spisy, o ktorých sa hovorilo, ktoré sú dôležité ako obeve hospodárstvo alebo ďalšie otázky, ktoré si vyžadujú definovanie a zároveň je treba ich prepojiť s existujúcimi informáciami, údajmi, ako napríklad v oblasti odpadu. Tak toto nie je úplne jednoduché, ale myslím si, sa oberáme správnym smerom. Vždy je rovnováha medzi tým, nakoľko sa môžeme odchýliť od pôvodného plánu práce a nakoľko e, úzko by sme sa chceli zamerať. Je to veľmi krehká rovnováha a niekedy my o tom v správnej rade musíme rozhodnúť a takých rozhodnúť, ako najlepšie prideliť finančné zdroje ale určite zdroje udržateľného rozvoja, pardon, cieľe udržateľného rozvoja sú dobrým východiskovým bodom. A ďalšia oblasť, ktorá je dôležitá, to je zastupovanie Európskej únie na environmentálnych fórach. Environmentálna diplomácia, diplomácia v súvislosti s vodou, toto všetko je stále dôležitejšie, než to bolo ešte pred pár rokmi. A tuto máme v Európe to privilégium, že sme v oveľa lepšej pozícii než ostatné krajiny alebo skupiny krajín. Agentúra k tomu významným dielom prispieva. Napríklad tu je vaša spolupráca s DG NIR v súvislosti s tzv. horizontom 2020 na um, vyčistenie med. Takže tu by som na záver, pán predseda, chcel povedať, že taktiež sa týka šírenia informácií, tak aby boli dostupné širšiemu publiku, ale by boli dostupné v rámci vzdelávacích systémov v Európskej únii, že toto je veľmi dôležitá oblasť. A v rámci tohto programu Všetky odporúčania výboru NV boli zohľadnené, okrem jedného. A to bolo bližšie sledovať environmentálnu stopu utečeneckých tokov. A to je niečo, čo je treba ešte preskúmať a riešiť v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dostáva slovo profesor Henike. Prosím vás len stručne, pretože 10.30 príde komisár na vypočutie o systéme ETS. A ešte sa musí pán riaditeľ vyjadriť, odpovedať. Ďakujem pekne aj nie veľkým potešením zúčastniť sa tohto stretnutia. Chcem sa poďakovať Hancovi Brojnexovi a celému jeho týmu za vynikajúcu prácu veľmi dobre sa nám e, spolupracuje. Najskôr by som sa vyjadril k zmierňovaniu dopadov klimatických zmien k energetike. Myslím, že by bolo užitočné zohľadniť významnú úlohu energetickej účinnosti možno tým, že sa pripraví rozsiahla štúdia kde sa zhrnú existujúce štúdie o energetické účinnosti zo všetkých členských štátov a možno by sa mohlo prispieť aj k plneniu smernice o energetickej účinnosti. Pri téme záväzných cieľov ďalej po tretie bolo by podľa mňa veľmi pozitívne vytvoriť platformu na internete o pozitívnych príkladoch energetickej účinnosti, pretože ešte stále sú takí, ktorí považujú energetickú účinnosť za záťaž a nie za veľký prínos pre našu ekonomiku. A v neposlednom rade eh, šírenie osvety pre energetickú účinnosť by bolo užitočné zverejňovať eh, výročnú správu o energetickej účinnosti, o technológii a politických rozhodnutiach v porovnaní s, porovnateľnú s Um, vytvorenou sieťou pre 21. storočie pre túto oblasť. je Ďalej sa chcem vyjadriť ku konceptom, mnohým novým konceptom. Myslím, že agentúra by mala všetky tie nové koncepty objasniť najmä synergiu medzi zeleným, modrým, inkluzívnym a obehovým druhom ekonomiky tým, že by sa eh, prispelo k vývoju dlhodobých eh, cieľov aj krátkodobých cieľov a možno aj tu by sa mohla vypracovať štúdia o možných e, alternatívach prístupu, čo by sme teda mali urobiť už dnes, aby sme dosiahli veľmi ambicióznu agendu Európy, ktorá nakladá efektívne so svojimi zdrojmi. Mm, myslím, že je tu nová strategická oblasť, ktorý, súvis, ktorá súvisí um, so štúdium analýz hospodárskeho rastu a ochrany životného prostredia, ako teda dosiahnuť oboje. Bude to e, časočne e, závisieť aj od druhov e, prístupu k vytáraniu bohatstva a tiež k zdieľaniu prínosov. Objavuje sa to napokon v dokumente, kde sa hovorí o nových udržateľných eh, cieľoch rozvoja. Malo by sa teda do súvislosti s ostatnými politickými oblastiami, ako už povedali kolegovia, a tiež globálnym rozvojom a mali by sme sa snažiť informovať o neželaných eh, vedľajších eh, účinkoch a tiež o želaných pozitívnych vedľajších účinkoch, napríklad zvyšovanie konkurenceschopnosti, vytváranie pracovných príležitostí, Vznikom koncept eh, neklimatických eh, prínosov. Myslím, že by bolo vhodné, ak by agentúra prispela k tomuto procesu zhromažďovania poznatkov, čo to presne znamená v európskom kontexte. Myslím, že by ďalej bolo eh, zaujímavé, ak by sa informovalo o pokroku z dlhodobého hľadiska, najmä pokiaľ ide o synergiu medzi mileniovými e, cieľmi udržateľného rozvoja a výsledkami konferencie COP21. A pokiaľ ide o zvyšovanie pozitívnej e, medzinárodnej povesti e, ekologickej agendy Európskej únie. Dokonca aj v Číne veľmi pozorne sledujú, čo sa deje v Európe, veľmi pozorne sledujú činnosť našej agentúry. Ja som pôsobil ako spolupredseda pracovnej skupiny pre vzťahy s Čínou a na Číňanov naozaj veľmi zapôsobil náš príklad IONET. Teda e, takýto druh diplomacie podľa mňa by bol mimoriadne prínosný. Ďakujem. For... Ďakujeme pekne. A teraz má slovo pán výkonný riaditeľ, aby zareagoval na otázky a poznámky. Ďakujem všetkým poslancom za veľmi pozitívne reakcie a tiež za ich vyjadrenie otázky. Nebojte sa, nebudem odpovedať na každú jednu otázku jednotlivo. Snažil som sa využiť svoj aktívny mozog a zoskupil som otázky podľa téma. Ak náhodou neodpoviem dostatočne podrobne na vašu otázku, neváhajte, obráťte sa na nás, my vám poskytneme podrobnú odpoveď neskôr. Viacero otázok sa týkalo plnenia, implementácie a tiež toho, že naša agentúra sa snaží zefektívňovať proces implementácie. To začína um, energi- smernicou o vode, cez biodiverzitu a obehovú ekonomiku. Ja musím zdôrazniť, že náš mandát nespočíva v tom, aby sme sledovali plnenie a rozhodovali o sankciách. My nepríjmame politické rozhodnutia, my poskytujeme E, znalosti, vedomosti poskytujeme podporu tým, ktorí majú právomoci práve tieto kroky a to je predovšetkým Európska komisia. Vzhľadom na rozvoj tejto politickej agendy budeme musieť veľmi pozorne zvážiť, či monitorovanie a reporting sa uberajú správnym smerom a to zahrňa aj tvorivú prácu v oblasti obehovej ekonomiky, kde sme poverení spolu s Eurostatom vypracúvať ukazovatele tiež. To bude znamenať vysielanie veľmi jasných odkazov, napríklad ako v kontexte rámcovej smernice o vode, kde musíme jasne dať najavo, že očakávame, že iba zhruba polovica vodných zdrojov bude v dobrom ekologickom stave teda tam jednoznačne budú nedostatky v plnení. Budeme teda v tomto smere naďalej pokračovať v sledovaní implementácie ďalej. Viacero z vás sa pýtalo na otázky zdravia. Pokračujeme v našej práci aj na témach zdravia, keďže to súvisí so znečistením vzdušia, s priemyselným znečisťovaním tiež pracujeme na chemikáliách prostredníctvom informačnej platformy o chemikáliách a IBKM. Tiež spolupracujeme na nových projektoch Európa chce spustiť eh, veľký projekt eh, monitorovania ľudského tela a tiež rôznych eh, stresorov a toho, ako pôsobí na ľudské telo dlho, z dlho, dlho meradla. My sme jedným z iniciátorov tohto procesu a budeme sa ho aktívne zúčastňovať. Toto bude zahrňať aj endokrinné disruptory, ako tu zaznelo ak sa teda chcete o tomto dozvieť viac, poskytneme vám v prípade potreby všetky potrebné informácie. Ďalej, obehová ekonomika. Viacerí z vás spomenuli tento balík a to, že je tam dosť veľa nových eh, odborných termínov. Myslím, že balík obehovej ekonomiky sa bude musieť naplniť rôznymi inými iniciatívami, pre nás bude dôležité uzrejmiť si jednotlivé pojmy tu v Európe, aby sme nerobili všetci niečo iné. E, to je jedna z výhod Európy, isté, že a síce, že vďaka 28 členom sa zvýši naše porozumenie toho, čo presne chceme dosiahnuť a ako to dosiahnuť, čo sa týka monitorovania a e, vypracovanie správ. My spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých členských štátoch v tom, ako sa presne majú veci merať, čo presne sa má merať, ako sa to bude následne spracúvať a aký bude všeobecný cieľ tejto agendy. Môžem vás ubezpečiť, že pre nás je agenda obhajov ekonomiky o mnoho širšou, eh, než by bola len téma odpadu. My sa chceme venovať e, aj o mnoho skorším fázam dizajn výrobkov, e, tiež prevencia, ich efektívne nastavenie využívania a tak ďalej. Toto všetko bude obsenuté v balíku. Pokiaľ ide o rámcovú smernicu o vode a otázku, ktorá sa týkala dánskych skutočnosti e, je tu e, jasný e, náznak, že rozhodne tam existuje prepojenie s polospodárstvom. Polospodárstvo je jedným zo slavných zdrojov znečistenia aj vody, aj ovzdušia. My dlhodobo spolupracujeme aj s DG Agri a NB tom, aby sa na toto poukazovalo, aby to bolo spojené aj s podrobnými informáciami, aj pri výklade smernice, e, čo sa týka e, invazívnych e, druhov a tiež vlkov. To samozrejme nedávam do súvisu, netvrdím, že vlk je takýmto invazívnym cudzím živočišným druhom. My sme sa v minulosti výrazne angažovali v tejto oblasti. Je to však Jedna z oblastí, kde musíme povedať, je, že žiaľ nemáme na to dostatočné ľudské zdroje, aby sme mohli sa v tejto veci angažovať viac. Môže sa to zmeniť, e, ak sa to zohľadní na našom vybavení ľudskými zdrojmi, ale v tejto chvíli na to naozaj nemáme rezervy. Radšej e, povieme jednoznačne, že e, na to nemáme dostatočné zdroje, než by sme to urobili nedostatočne a zle. Pokiaľ ide o vlka, úprimne povedané, neviem, či sme sa konkrétne venovali vlkom. Overím si to, budem vás informovať neskôr. V každom prípade viem, že existuje sieť vedúcich a agentúry pre ochranu životného prostredia. My eh, túto činnosť koordinujeme Švédsko, Norsko, Fínsko, Ďalej pobaltské krajiny majú eh, celkom iste priame skúsenosti s týmito vecami. Ja vás môžem skontaktovať eh, s týmito odborníkmi, ak chcete. Podľa mňa by to bolo efektívnejšie z hľadiska výmeny informácií. Veľmi rád budem prostredníkom. Eh, čo sa týka otázky pána Gerbrandyho, my Pracujeme s našimi partnerskými eh, DG, konkrétne z DG pre životné prostredie, ale aj z DG Klima, aj Regio, Agri, Mare, NIR, Grow. Tam máme veľký kontrakt Kopernikus s agentúrou teda medzi agentúrou členskými štátmi. Spolupracujeme s viac ako 12 generálnymi riaditeľstvami. Eh, zároveň však platí, že v tomto novom zostavení komisie sme v kontakte s kanceláriami podpredsedov v otázkach udržateľného rozvoja, obhave ekonomiky, e, energetickej únie, ďalej prírodného kapitálu a tak ďalej. Zachádzame teda ešte o niečo ďalej, než len to jedno hlavné DG. Ešte tu chcem zdôrazniť, že aj s parlamentom sme veľmi, vo veľmi úzkom kontakte. Ja som sa zúčastňoval pravidelne rôznych počutí v súvislosti s dopravou, rozpočtom, inováciami, investíciami. Toto všetko je súčasťou našej práce. Teda rozhodne prekračujeme tú úzkú definíciu životného prostredia. Ak životné prostredie chápate len ako eh, boj proti znečisťovaniu eh, ochrany životného prostredia, a ochranu živočišných a rastlinných druhov. Čo sa týka biodiverzity a prírodného kapitálu, chcel by som zvorazniť, že to úzko súvisí s prvým prioritným cieľom ochrana prírodného kapitálu, vytvorenie dostatočnej odolnosti spoločnosti, aby odolávala cieľ um, odrasom do budúcna a šokom. Naša um, klimatická iniciatíva je vynikajúcim príkladom. Spolu s Eurostatom chceme vytvoriť e, akési účty prírodného kapitálu e, v Európe. A ešte posledné dve témy, e, klíma a energia. Budeme sa naďalej angažovať nielen v monitorovaní cieľov do roku 2020 a tiež do roku 2030 až 50. Tiež budeme pozorne sledovať, nakoľko to súvisí so sektorom dopravy, energetiky, polsodárstva a tiež um, stavebníctva, životného prostredia. Toto je integrovaná um, práca. No a v neposlednom rade viacerí ste sa vyjadrili, že naša práca ktorá prekračuje rámec 28 členských štátov, či už e, to zahrňa krajiny v oblasti Sredozemného mora, či už to zahrňa Indiu, Čínu a iné krajiny, že je to veľmi cenené z globálneho hľadiska. Budeme v tom pokračovať aj naďalej, ale naše stanovisko v tomto smere je jednoznačné, robíme to um, ako doplnok práce európskych inštitúcií. Nemyslíme si, že je našou úlohou hrať samostatne na týchto poliach a vyvíjať nejakú veľkú globálnu agendu. Robíme to v úzkej spolupráci a v podpore činnosti európskych inštitúcií. Vypracovali sme rámec medzinárodnej činnosti v tomto smere, ktorý schválila aj naša správna rada so zástupcami aj Európskeho parlamentu, aj po konzultácii viacerých oddelení Európskej komisie. V prípade potreby vám tento dokument veľmi rád poskytnem. Myslím, že toľko k najpostatnejším otázkam. Na záver ešte zaznelo viacero otázkov, ktoré sa týkali zdrojov a priorít. Naše kľúčové priority a tiež e, stanovovanie priorít sme vykonali pri vypracovaní našho viacročného pracovného programu. Vedeli sme totiž e, už v roku 2014, keď sme tento program rozpracovali, že budeme mať obmedzený rozpočet a že budeme spadať tiež e, pod povinnosť znižovania počtu pracovníkov. V najbližších rokoch toto všetko sme zohľadnili v našom viacročnom pracovnom programe. Znamená to, že sme znižili prioritu niektorých tém. Ak vás zaujímajú podrobnosti, veľmi rád vám ich poskytnem. Myslím, že keď sa pozeráme do budúcna, skutočná otázka súvisiaca so zdrojmi bude spočívať v tom, že kedykoľvek sa hovorí o tom, aby sme zvyšili efektívnosť Isté, že to vždy všetkých poteší, ale keď naznačíme, že vzhľadom na ehm, nové veľké požiadavky vo veľkých témach musíme hovoriť otvorene o tom, čomu by sa mala venovať menšia pozornosť do budúcna. Mnohí tvrdia, áno, takáto diskusia je potrebná, ale prosím, z mojich priorít neuberajte. Teda rozhodne to bude zaujímavá diskusia, ale zároveň dúfam, že vzhľadom na pozitívne informácie a reakcie, ktoré dostávame na našu prácu nie len tu v Európskom parlamente, ale aj v iných inštitúciách Európskej únie, vrátanie členských štátov, že sa nám podarí naďalej pracovať tak ako doteraz s rovnakým nadšením, nasadením a odhodlaním. Jedine tak totiž môžeme riadne plniť našu úlohu v európskom kontexte. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne pán profesor Brujnix. Týmto prerušujeme eh, našu schôdzu, začneme o, o akamih eh, ďalšiu časť schôdze, vypočutie. All right. Thank you. Thank you. está en día, pero está, tiene que. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm very... Dámy a páni, s veľkým potešením vás všetkých vítam na dnešnom vypočutí o novom systéme obchodovania s emisiami. Najmä chcem privítať pána komisára Miguela Ariasa Kaneteho, ktorý naše vypočutie tý, blíži nový revidovaný návrh, ktorý prejednala komisia ešte v júli 2015. Chcel by som tiež privítať všetkých našich rečníkov, ktorí vystúpia na tomto vypočutí po úvodnom slove pána komisára. V prvom paneli dostanú slovo rečníci, ktorí nám poskytnú akademický názor na tento nový návrh o ETS ďalej v druhej časti vypočutia. Mm, budú rečníci e, vyjadrovať rôzne e, názory rôznych e, sektorov, bude tiež priestor klásť otázky a diskutovať. Prepravujeme sa aj týmto na našu správu o revíznom systéme ETS, pričom spravodajcom je pán Ian Duncan. Táto správa sa očakáva na prejednávanie v výbore Envy v júni a následne sa o nej bude hlasovať vo výbore koncom tohto roka. Toto vypočutie teda veľmi výhodne doplní toto naše úsilie v úvodnej fáze práce na tejto našej správe. Dám teraz slovo pánovi komisárovi Kanetemu, aby nám priblížil tento nový návrh a tým začne naše vypočutie. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem, vážení poslanci. Ďakujem, že ste ma pozvali na to vypočutie hľadom návrhu v súvislosti so systémom ETS. Ja opäť chcem pripomenúť historickú dohodu, ktorú sme dosiahli na konci minulého roka v Paríži. Taktiež sme chceli dosiahnuť eh, E, znižovanie globálneho oteplovania na menej než 2 stupne Celzia. My v Európe musíme implementovať náš klimatický energetický rámec a zároveň musíme zaručiť konkurencieschopnosť Európskej únie a jej nízkouhlíkové hospodárstvo. tieto naše ciele, na ktorých sme sa dohodli v roku 2014, sú v súlade s tým, na čo sme sa dohodli v Paríži. A určite sú takí, ktorí by chceli, aby Európska únia zašla ešte ďalej, ale teraz nie je čas na nejaké rýchle odpovede v nadchádzajúcich týždňoch komisia predloží hodnotenie Parížskej dohody a som si istý, že bude ešte čas na to, aby sme si prispôsobili úroveň našich ambícií a záväzkov a mm, taktiež e, ošetrili účasť e, Európskej únie v rámci revizného mechanizmu. Máme tu taktiež e, návrh lebo žiadosť o prepracovanie e, systému obchodovania s emisiami, ktorý bol predložený minulý rok v júli. Je treba sa rozhodnúť, ktorým smerom sa udáme. Tá revízia tohto systému ETS je zásadná a preto, aby sme teraz stanovili pravidlá na nasledujúcich 10 rokov, aby to vytvorilo predvídateľný rámec pre podniky, aby nám to umožnilo taktiež dosiahnuť cieľa, ktorý sme sa zaviazali v Paríži. Na úvod ako to teraz vyzerá so systémom ETS? Tento systém e, v podstate vedie k stálemu znižovaniu úrovne emisí a dokonca sa nám darí tieto emisie e, znižovať ešte rýchlejšie, než sme predpokladali od začiatku fungovania systému ETS emisie skutočne rýchlo začali klesať a do roku 2020 by to malo byť až minus 21 Taktiež tu máme teraz nižšiu cenu uhlíka, nech sa očakávalo, že to znamená. To znamená, že ETS plní svoj účel. Spoločnosti musia buď znížiť svoje E, emisie, alebo môžu zaplatiť ostatní a v podstate ich e, takto predať, pokiaľ teda to prekročia. A mám, potom prišla bezprecedentná hospodárska kríza, ktorú nikto nedokázal predvídať, ako sa bude vyvíjať. To viedlo k nerovnováhe na trhu. My sme podnikli dôležité kroky, aby sme riešili túto nerovnováhu Taktiež sme e, posunuli 900 e, miliónov e, povoleniek a náš systém ETS mal byť prispôsobený ďalšiemu hospodárskemu rozvoju. Ja viem, že mnohí, čo tu sedíte, ste boli zapojení do tohto procesu. Ďakujem parlamentu za to, že hral konštruktívnu úlohu. A taktiež vítam to, že mnohí z vás ste prejavili záujem o tento návrh revízie ETS. Pánovi Ainovi Dunkenovi by som chcel poďakovať za jeho konštruktívny prístup, za spoluprácu e, s mnohými politickými skupinami pri príprave tohto e, textu. Keď sa pozrieme na nedostatky ETS v minulosti a analizujeme naše zdroje, tak e, zistujeme, že tento systém neohrozuje eh, konkurencieschopnosť európskych podnikov. A za svojich prvých 10 rokov existencie ETS ukázal, že je možné, aby hospodárstvo naďalej rastlo, pričom sa zároveň redukujú emisie. Za posledných 25 rokov sa nám v EÚ podarilo znížiť o 23 naše emisie a naše hospodársko takmer o 50%, konkrétne o 46% vzrástlo. Takže je treba byť naďalej obozretný a pracovať, ako sme pracovali doteraz, aby sme minimalizovali riziko uniku uhlíka. Predovšetkým pretože musíme splniť ciele do roku, musíme splniť do roku 2030. Takže, aké sú naše ciele v súvislosti s revíziou systému ETS? Rád by som hovoril o štyroch hlavných cieľoch, ktoré vyli komisiu na našej ceste za vypracovaním návrhu. Poprvé, systém ETS musí priniesť rýchlejšie znižovanie emisí a to, aby to bolo nákladovo účinné. V roku 2020 redukcia má byť 20 a do roku 2030 potom má byť aspoň 40 to znamená, že tempo znižovania miery emisí musí vzrásť. Musíme e, zvýšiť taktiež koeficient z 1,4% na 2% za rok. Potrebujeme k tomuto jasné pravidlá pre podniky, aby vedeli, ako redukovať svoje emisie. A toto je plne v súlade s líniou, ktorú Európska únia vždy sledovala sme ambiciozni, zároveň flexibilní. Toto sa taktiež týka druhého cieľa, a síce podporovať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, zatiaľ čo budeme poskytovať stimuly európskym podnikom, aby sme zvýšili účinnosť a aby sa dali využívať e, technológie, ktoré produkujú menej emisí. Európsky lídry sa v roku 2014 dohodli, že by po roku 2020 malo naďalej prebiehať e, voľné alokovanie, pokiaľ konkrétne členské štáty nezaviedli už e, príslušné e, politiky. Mali by sme byť svetkami postupného vyrovnávania podmienok po celom svete. My nesme ale naivní, nestane sa to zo dňa na deň. Komisia musí samozrejme podporovať a chrániť európsky priemysel. A ob, ja vyzývam obe inštitúcie, aby si uvedomili, ako, z čo sa vlastne skladá na, na e, vrch a aké to bude mať dôsledky. Musíme odmeniť investície do nízkoholikového hospodárstva, v podstate to bude potom prínosné pre všetky strany. Dohoda z Paríža bola signálom, že trh pre nízkoholikové riešenia bude väčší než kedykoľvek predtým a rozvoj a inovácia, toto všetko dáva našim spoločnostiam výhodu voči napríklad spoločnostiam z Číny alebo zo Spojených štátov. Takže potrebujeme jasné pravidlá, poskytovať stimuly pre inováciu všetkým zariadeniam, Možno niektorí z vás si myslíte, že to eh, v podstate nám nepo, nepomôže dosiahnuť všetko, čo chceme, ale nechceme, aby to pre, obnášalo vysokú administratívnu záťaž pre podniky. Chceme nechceme administratívnym zaťažaním pre úrady. Ukázalo sa, že hospodárska e, realita sa naďalej bude meniť. Takže tento nástroj ako ETS musí byť flexibilný a preto náš nástroj hovorí o voľnom alokovaní a že musíme nastoliť rovnováhu medzi jasnými a predvydateľnými pravidlami pre podnikmi, tá, podniky zároveň pre stimu, medzi stimulmi pre e, nové technológie pre podniky. Chcem hovoriť o našom prístupe. Niektorí chcú diskutovať o rôznych e, myšlienkach. Náš návrh je sprevádzaný hodnotením vplyvu, avšak problém je vždy v detailoch. Je treba riešiť náročné otázky v súvislosti s rôznymi kategóriami, ako oddeliť jednotlivé priemyselné sektory Takže ďalší dôležitý prvok, ktorý by mohol poskytnúť eh, alebo viesť k ďalším zmenám v priemysle, je to tzv. benchmarky, referenčné hodnoty. Komisia sa rozhodla, že tu obmedzí eh, rozsah aktualizácie referenčných hodnôt. Tento, nástroj, tento návrh chce zaručiť, všetky všetky sektory budú prispievať k znižovaniu emisí, avšak je treba určiť hodnotu uplatniteľných referenčných hodnot. Je treba poskytovať stimuly pre novú inováciu a je treba podporovať viac tie sektory a podniky, ktoré lepšie e, investovali do inovačných technológií. Máme tu teda legislatívu, na ktorej sa zhodli Európska rada a parlament a mali by sme to robiť čo najskôr a nečakať na nejaké pravidlá, ktoré prídu až príliš neskoro. Máme tu e, prechod nízkouhlíkovému hospodárstvu a náš návrh taktiež hovorí o 550 miliónoch povoleniek do e, príslušného e, fondu. Netýka sa to len sektoru elektrické energie, ale taktiež sektorov, ktoré sú náročné na spotrebu energie. Je treba stanoviť rozsah tohto fondu, tzv. inovačného fondu, ktorý potom mal byť takým katalizátorom, mal by podporovať rozvoj nových technológií v rámci nízkouhlíkových inovácií. Chceme posilniť energetickú úniu a prostredstvom tohto navrhovaného fondu Chceme členským štátom dať k dispozícii príslušné prostriedky, chceme podporovať investície, ktoré povedú k lepšie integrovanému a konkurencieschopnejšiemu energetickému trhu v členských štátoch. Chceme tým pomôcť aj európskym spotrebiteľom, chceme na pomoc modernizácii sektora a chceme zaručiť, že tento fond prispeje k silnejšej energetickej únii a chceme čo obmedziť využívanie verejných prostriedkov. Vážený predseda, vážení poslanci, mali by sme sa vždy snažiť zaručiť, že naše politiky budú e, riešiť e, záujmy a obavy e, zúčastnených strán. Musíme sa obozretne rozhodnúť, ako budeme pokračovať v súvislosti s systémom ETS a musíme si uvedomiť, že nielen Európa, ale aj zvyšok sveta sleduje túto reformu ETS. A zabudajme, že systém ETS je taktiež zdrojom inšpirácie pre zvyšok sveta, my si, pre ďalšie krajiny a toto sa ukazuje hlavne po úspešnej dohode v Paríži. My by sme mali naďalej byť lídrom, takže rozhodnutie v súvislosti s revíziou ETS je predovšetkým veľmi dôležité a nadalej by sme sa mali podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti. Ja budem tento, tý, tento rok cestovať do Číny, takže tam taktiež určite sa o tom bude diskutovať. Navrhuje sa viacero alternatív v súvislosti s niektorými aspektami vrátane radikálnej alternatív, ako napríklad e, dane z uhlíka. E, komisia je otvorená aj takéto diskusie a e, skúmame rôzne možnosti, ale vždy sa znovu potvrdilo, že obchodovanie s emisiami má širokú podporu. ETS je v podstate takým našim hlavným nástrojom, ako znižovať v EÚ Eh, emisie. Ja by som vás ešte chcel uistiť, že môj kabinet a moje služby sú pripravené a veľmi zaangažované a sú, vám, eh, sú pripravené s vami diskutovať. Ja sa tiež teším na našu spoluprácu a všetkým vám aj dnes želám plodnú diskusiu. Ďakujeme za túto prezentáciu. A teraz začneme prvú časť nášho vypočutia. Pripomínam rečníkom, že sa musia pridržať pridelného času 5 minút, pretože prezentácií máme veľa a je treba na čas skončiť. Takže teraz dávam slovo profesorovi Xavierovi Labandejrovi z Európskeho univerzitného inštitútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, že ste ma pozvali na dnešné vypočutie. Som veľmi rád, že sa môžem s vami podeliť o moje výsledky a že vystupujem pred výborom ENVY. Vaše práce som veľmi pozorne sledovali Ja ako riaditeľ FS Climate som rád, že sa môžem s vami podeliť o určité myšlienky k tejto konkrétnej téme. Ehm, môžete sa informovať aj o našej práci, o systéme ETS e, na našich web stránkach, aj v našej publikačnej e, e, aktivite. A teraz by som rozdelil moje uvedenie alebo prezentáciu na tri časti vzhľadom na to, že mám obmedzený čas, tak pôjdem skôr povrchovo a nebudem zachádzať do detajlov. Rád by som zvoraznil význam význam ETS systému pre naše hospodárstvo zabezpečuje environmentálny cieľ, obmedzuje emisie a do, pomáha nám aj uzatvárať medzinárodné dohody v tejto oblasti. Je to rentabilná záležitosť a je to veľmi dôležitý spôsob, ako môžeme zachytávať a merať uh, environmentálne náklady a zároveň tento systém umožňuje pôsobiť na občanov, na výrobcov, aby e, menili svoje postoje či správanie v spotrebe energie a tak ďalej. To prináša aj príjmy pre verejné pokladnice a to potom umožňuje realizáciu ďalších politík. Systém ETS by mal byť súčasťom celku. Súčasné nástroje ktoré majú vplyv na ETS, bolo by možno potrebné e, postupovať alebo ich zamerať na technologické či technické ciele v niektorých krajinách. Tieto systémy zatiaľ ešte nefungujú a preto tie ciele či výsledky e, sú možno obmedzené a dochádza k zvýšeniu emisí a emisí uhlíka. Zvyšujú sa v súčasnosti ambície e, klimatického charakteru a environmentálne politiky sú veľmi zložité. Pred viac ako desiatimi rokmi systém ETS e, bol spustený, takže už máme k dispozícii aj údaje pre analýzu a to vyhodnotenie je veľmi dôležité, takže ja by som rád e, zahrnul aj tie akademické údaje a podklady, ako to môže podporovať inováciu a ako to môže znižovať únik uhlíka. Máme tu aj celú sériu veľmi kvalitných štúdií, ale túto oblasť treba aj tak ešte doplniť. Za tak krátke obdobie tu máme len malé množstvo dôkazov, ktoré by e, fungovanie mohli overiť a potvrdiť a potom komparatívna metodika sa tiež môže spochybniť. Celý tento systém treba usadiť do socioekonomického kontextu, aby sme aj tie výhľady do budúcnosti brali obozretne. Emisie skleníkových plynov sa za fungovania ETS znížili, ale environmentálne dopady celého systému nie sú ešte úplne jasné. Máme určité negatívne dopady aj ekonomickej krízy, takže je to aj technicky veľmi zložitá téma. Pokiaľ ide o akademické hodnotenia a dostupné údaje, tak tie ukazujú, že systém ETF prispieva a prispel k zníženiu emisí skleníkových plynov na hodnotu zahájenia celého systému. Systém ETS podporuje aj vyššiu mieru investícií do nízkouhlíkových technológií. A ceny povoleniek sa postupne znižujú. Tiež sa potvrdilo, že fungovanie systému NTS nemalo negatívny dopad na zamestnanosť, na počet pracovných miest, takže ich neohrozil. Ale tiež e, nemáme žiadne dôkazy o tom, do akej miery by sa tento systém mohol šíriť aj za hranicami EÚ. Je veľmi dôležité si uvedomiť hlavne tú funkciu E, funkciu efektívnej nákladovosti. Myslíme si, že by to mohol byť dobrý model, ktorý by sa mohol šíriť aj mimo EÚ. Tento fenomén by bol veľmi e, pozitívny pre samotný európsky systém. Už by tu neboli obavy na základe znevýhodnenia v oblasti konkurencie schopnosti, otázky interných a externých e, požiadaviek na tento e, systém. E, to je tiež veľmi komplexné. Musíme sa neustále poučovať z toho, ako celý tento systém funguje. a bude si vyžadovať určite neustále technologické vylepšovanie. Takže týmto by som ešte raz poďakoval Hovoril som o minútu menej. A teraz zase slovo pán Filip Rúf z konzultantskej spoločnosti je analýz, analytikom pre systém EOETS. Ja vás taktiež všetkých vítam, ďakujem za pozvanie na toto verejné vypočutie. Chcel by som povedať dve vety ohľadom našej spoločnosti. A, takže my sme e, nezávislým poskytovateľom analýz pre uhlíkový trh. taktiež vykonávame obšírny výskum, poskytujeme kvalitatívne a kvantitatívne rady, taktiež v súvislosti s bývalými reformami systému ETS, ako napríklad backloading a teraz na túto súčasnú reformu, ktorá sa chystá. Takže vidíme, že po roku 2020 systém eh, voľného alokovania je asi najdôležitejším a najkontroverznejším aspektom. Budem sa tu sústrediť aj pri prezentácii. Takže jeho zmyslom je, je zaručiť eh, stimuly a zároveň účinnosť a taktiež eh, ošetriť aspekty, ktoré sú ohrozené unikom uhlíka. Potrebujeme určitú mieru istoty. Predovšetkým ju potrebujú priemyselní hráči a taktiež investori a taktiež potrebujeme flexibilitu, aby sme sa prispôsobili dynamickému prostrediu, v ktorom systém funguje. Pri reforme systému je vždy lepšie sa pozrieť do minulosti, v našom prípade do prítomnosti, aby sme sa poučili z, z, aj z minulosti. Takže tento systém voľného alokovania bol e, uplatňovaný naprieč sektormi a toto síce je v poriadku, ale zároveň to porušuje určité pravidlá voľného alokovania. Dochádzalo potom e, napríklad k úniku uhlíka, takže sa dá povedať, že CCF bol uplatňovaný. A ďalší problém, ktorý tu vidíme vo v tretej fáze, je že prídeme o 800 tisíc e, povoleniek, zároveň procesov CCF e, pridávame nové pri zachovaní rovnakej úrovne výroby. Systém voľného lokovania je teda vidieť, že ho treba reformovať. Sú tu tri hlavné problémy, ktorými sa musíme zaoberať. Po prvé, musíme využiť všetky e, dostupné objemy a taktiež sa vyhnúť nejakému nezaručenému, e, nejaké nezaručené redukcii. Takže určite by sme sa mali riadiť zdravým rozumom. Je potreba optimalizovať proces alokácie, zaručiť, že pokiaľ mi niečo ostalo, takže to bude môcť využiť nasledujúci rok a taktiež tam musíme do systému dodať určitý aspekt flexibility tak aby sa prispôsobili vonkajšiemu vplyvu. Na druhej strane, čo sa týka eh, toho, že sa chceme zni- eh, vyhnúť nejakým nezaručeným škrtom, tak to je trochu komplikovanejšie politické riešenie. A tu by som chcel jasne povedať, eh, že sa musíme vyhýbať škrtom vo všeobecnosti iba tým nezaručeným. Máme tam rovnahu na jednej strane medzi E, zoznamom o e, úniku, o úniku uhlíka, na druhej strane medzi referenčnými hodnotami a základnou úrovňou výroby. Už komisia navrhovala určité kroky pre obdobie po roku 2020, takže mojou úlohou je teraz sa na to pozrieť, či to bude fungovať, či môžeme hovoriť o optimalizovanom prístupe. Toto graf nám ukazuje analýzu fázy 4, pokiaľ návrh komisie bude 100% implementovaný a pokiaľ vo všetkých e, sektoroch tá, alebo všetkých oblastiach tam bude e, v podstate e, jednotná zazba 1%, Máte tam šedú e, líniu, tam to je v podstate strop v rámci priemyslu. A toto sa týka teda nadchádzajúcich desiatich rokov, prežitme roku 2027, tam uvidíme, že je tam určitá rezerva, čo sa týka povoleniek, o ktoré sa môže potom priemysel uchádzať. Na druhej strane to znamená, že podľa našej analýzy už vo fáze 4 nebude CSCF, pokiaľ implementujeme návrh komisie. Takže tam ďalší zaujímavý aspekt. Tam sú tie prebytky. Tie modré čiarky nie sú také vysoké ako tie zelené. A sú tam v podstate určité prebytky, ktoré budú neskôr využívané v tých eh, rokoch, ktoré prídu potom, aby sa to kompenzovalo. Takže povolenky z začiatku, ktoré potom zostanú, sa nevyužijú, tak budú využité neskôr, aby zmiernili CSCF. Taktiež chcem zúrazniť, že tieto čísla musíte vidieť v kontexte týchto troch parametrov referenčných hodnot, eh, zoznamu uniku eh, uhlíka a taktiež eh, historickej úrovne na záver sa chcem vrátiť k prvému bodu, to je istota a flexibilita. My si myslíme, že komisia zvyšuje mieru istoty v rámci tohto systému a zaručí sa tým, že celý ten objem sa využije. Po druhé, sa tam znižuje pravdepodobnosť uplatňovania CSE významným spôsobom a to je dobré znamenie, pretože to, to sa tým lepšie môžu plánovať investície. Po tretie, sa tam dá dobre predvídať redukcia referenčných hodnôt. Takže mali by sme, bude mať potom možnosť každoročne znižovať alebo zvyšovať alokácie na základe aktuálnej výroby. To je dobré predovšetkým pre Južnú Európu, kde je mnoho podnikov, ktoré momentálne výroba sa nachádza v kríze, takže pokiaľ by začali zase rásť, tak by bolo dobré, aby mohli tie svoje alokácie navýšiť. Čo sa týka referenčných hodnot, tak tam sa umožnia tri rôzne úrovne rýchlosti v súvislosti s energetickou účinnosťou, tak aby sa zohľadnila technologický postup a rozvoj v jednotlivých oblastiach. A teraz si myslím, že určite dostane nejaké e, zaujímavé otázky a potom sa k tomu môžeme vyjadriť ešte bližšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz môžeme začať diskusiu. Začneme pani Grostet. Ďakujem pekne, pán komisár. Aj všetkým vystupujúcim veľmi rýchlo niektoré sektory môžu tie svoje náklady súvisiace s ETS vyčísliť skôr ako iné. Niektorí to budú e, realizovať na celkovej cene pre spotrebiteľa, niektorí pre finálnych e, dodávateľov a tak ďalej pre taký sektor, ktorý nebude môcť zvýšiť cenu svojho výrobku, pretože by stratil svoje trhy, tak eh, začlenenie týchto nákladov je veľmi citlivé, ale v dopadových analýzach Európskej komisie eh, sa eh, vystáva veľa otázok, ale legislatívny návrh komisie nedáva nič konkrétne, ako vyriešiť tento problém, a ktorý e, stále hovorí o schopnosti priemyselných e, sektorov, ale na realizáciu e, tam nie je nič konkrétne. Mňa by zaujímal váš názor na toto. Thank you, Cher, and thank Pani Gutland, ďakujem pekne. Pán predseda, aj ďakujem pánu komisárovi aj všetkým odborníkom, ktorí sa vyjadrili. Reforma systému ETS je vynikajúcou príležitosťou, e, aby Európa bola naďalej príkladom pre zvyšok sveta v snahe zaistiť udržateľný rozvoj našej spoločnosti. S veľkým potešením som si vypočula slova pána komisára o tom, že ambíciou EÚ je zachovať vedúcu pozíciu na to, aby sme lepšie prepojili a ambície EÚ v oblasti klímy. Za Parížskou dohodou musíme sa pozrieť, pozrieť na to, ako k tomu môže systém ETS prispieť. Ja súhlasím s pánom Kanetem v tom, že výsledky z minulosti nie sú zárukou pre nás do budúcna. Jasne sa ukazuje, že treba urobiť viac aj na úrovni, ak chceme obmedziť globálne oteplávanie na úroveň pod 2 e, e, stupne a pričom to chceme zachovať na úrovni 1,5 stupňa. Znamená to, že musíme byť ambicioznejší v um, udelovaní povolenie na emisie na trhu a tiež musíme rozšíriť tento systém ETS na viac rôznych sektorov. V súčasnosti existujú sektory v ekonomike EÚ, ktoré neprispievajú k plneniu klimatických cieľov EÚ. Viac sektorov sa musí spomenúť aj v hodnotení dopadov. Napríklad eh, lodiarenský priemysel. A chceme naozaj dosiahnuť lepšie výsledky po Parískej konferencii v kontexte cieľov do roku 2030 všetky relevantné sektory musia sa podielať na tomto úsilí. To je naozaj veľmi e, dôležité. Chcem sa teda opýtať našich odborníkov, či súhlasia s tým, e, aby tento návrh komisie mohol byť považovaný za dostatočne ambiciózny, ak Európska únia naozaj chce plniť ciele z konferencie COP21, alebo či si myslia, že ešte je čo zlepšovať aj z hľadiska ambicioznosti Európskej únie v procese tejto reformy ETS. Ďakujeme pani Višnevská. Pani, ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, vážení kolegovia, Veľmi pozorne som si vypočula vaše vystúpenia a rada by som mala niekoľko upresnení. E, k údajom, e, keď konštatujete, že ETS nemá negatívny dopad na zamestnanosť. Vidíte prepojenie medzi systémom ETS a rušením pracovných miest? Aký je váš názor k situácii v metalurgickom priemysle? A tretí bod, ide o úlohu lesov ako prírodných zásobníkov, ktoré umožňujú e, zachytávať CO2 je ťažké urobiť bilanciu klimatickej politiky bez toho, že by sme brali do, e, do úvahy úlohu lesov, ktorá je rozhodujúca. Politika EÚ neberie do úvahy lesy, ich e, rozlohy, to, čo môžu znamenať. Systém ETS e, necháva úplne bokom faktory, ktoré vplyvajú na túto situáciu. E, sú v Európe krajiny, ktoré majú veľkú rozlohu lesov a to by sa malo brať do úvahy pri e, výpočte zníženia emisí. Komisia nám hovorí, že nie je možné tento faktor brať do úvahy hlavne v prípade systému ETS. Ale tiež nám e, rýchlo povedali, že dojde k skorej revízii ETS, zatiaľ čo E, tieto faktory nie sú brané do úvahy a ani neuvažujú o tom v blízkej budúcnosti. Ďakujeme, pán Gerbrandy. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť k faktoru znižovania emisí e, naprieč rôznymi sektormi. To podľa mňa bude naozaj podstatná otázka, najmä tak ako povedal pán Rúf. pokiaľ ide o predvídateľnosť celého tohto systému. Chcem sa teda opýtať, na základe vašich analýz, ako podľa vás e, vyzerá pravdepodobnosť toho, že tento faktor, teda nápravný faktor, ak teda ekonomika bude raz udržateľne, e, nakoľko podľa vás je pravdepodobné, že sa to uplatní v praxi a ďalej po druhej, nemyslíte si, že by bolo najlepšie neuplatňovať e, tento faktor e, sektorovo prierezovej redukcie eh, možno by bolo vhodnejšie uplatniť zoznam eh, úniku uhlíka. Existujú rôzne tézy a možno scenáre postupu, možno by ste sa mohli vyjadriť aj k ním. Ďakujeme pekne, pani Somer. Ďakujem, pán predseda. Eh, chcela by som skôr upozorniť, že náš plagátik, ktorý pozýva na toto vypočutie, ukazuje len dva komíny a to ostatné sú chladiace veže, z ktorých vychádza vodná para. Teda prosím, aby sme takto nezavádzali. Už na plagátiku. Chcem sa opýtať pána komisára, vyjadrím sa e, e, k tomu, aj čo povedal pán Rúf. Pán komisár má za sebou množstvo rokovaní, rôzne podujatia, na ktorých e, boli aj zástupcovia vašej organizácie a zastupcovia komisie nechceli alebo nedokázali vysvetliť, ako sa dopracovali k porovnávacím kritériám, ktoré sú uvedené na návrhu komisie. Je to teda tajomstvo, alebo nemôže sa to, nedá sa to vysvetliť, pretože e, sú iba náhodné. Bola by som rada, keby ste mi odpovedali. A dosť ma potešilo e, mnoho z toho, čo povedal pán Rúf. On sa totiž vyjadril, že historická činnosť e, e, odvetví priemyslu tiež bude musieť zohľadňovať. E, nemecký oceliarský priemysel napríklad už urobil toho naozaj veľmi veľa v posledných 20 rokoch, čo sa týka znižovania emisí CO2, konkrétne o 20 ich podarilo znížiť. A preto pri znižovaní emisí CO2 sa musí zohľadniť aj toto, pretože aj v samotnej výrobe sa predsa musí zdôvodniť, že od istej fázy sa jednoducho už nedajú dosiahnuť žiadne ďalšie úspory CO2. Je to totiž obava, že produkcia ocele, a ja hovorím o vysokokvalitnej oceli, ktorá sa nedá vyrábať kdekoľvek a pritom je veľmi dôležitá pri mnohých výrobných procesoch. My tým pádom by sme vyháňali týchto výrobcov z Európy a zrejme by sme museli dovážať ocel z, Čí, z Číny, ktorá jednak nie je dostatočne kvalitná a jednak tiež e, dosť e, výrazne a trvalo prispieva k znižovaniu kvality našej klímy. Myslím, že by to e, bolo dosť protichodné konanie, ak by teda aktuálny návrh ostal v takomto znení. Podľa mňa musí byť veľmi výrazne vylepšený. Len si pomyslíme na tie sektory, priemyslu, ktoré nedokážu kvôli druhu svojej výroby jednoducho do nekonečna znižovať emisie CO2. Napadajú mi napríklad aj sektory produkcie hnojív alebo sadry. Teda chcem sa opýtať, ako sa komisia stavia k týmto osobitým sektorom. Ja som predpokladala, že komisia nechce, aby sa proti sebe navzájom stavali jednotlivé sektory, ale vyzerá to tak, že napokon sa budú musieť. Myslím, že to nebude pozitívny krok. Predseda, kolegovia, máme viac ako povolených 10 e, prihlásených rečníkov do diskusie musíme uzavrieť zoznam rečníkov a musím požiadať všetkých prihlásených, aby boli naozaj čo najstručnejší. Máme totiž na programe ešte ďalší panel, pán Eichhout. Ďakujem, mám viacero otázok, najskôr na pána komisára. Keď ste hovorili o parížskom výsledku konferencie vieme, že v aktuálnom návrhu lineárny faktor nedosahuje ani minus 80, do roku 2050. Ja to teda dosť veľmi ťažko dávam do súvislosti s revolučným výsledkom z Paríža. Nesúhlasíte s tým, že tento lineárny eh, faktor znižovania nie je dostatočný ani, aby sme to obmedzili na 2 stupne, či dokonca výrazne po 2 stupne a už vôbec nie na 1,5 stupne, tak ako to bolo stanovené na rokovaniach v Paríži. Toľko teda na pána komisára a teraz na pána Rufa. Ja sa chcem opýtať na to isté, čo pán Gerbrandy. Hovorili ste o, o systéme opravného faktora, čo presne um, myslíte pod pojmom eh, tohto um, sektorálneho polného systému. Zatiaľ totiž, tak ako povedal aj pán Labandera, nemáme žiadne konkrétne dôkazy o, úniku uhlíka. E, teda čo podľa vás je týmto náznakom zlyhania? keďže ste hovorili o tom, že tento systém zlyháva v tomto smere. A ďalej, e, keď hovoríme o aktuálnej e, cenovej úrovni. Boli tu rôzne poplašné správy, e, že keď sa zavede nový systém, že to bude mať e, veľmi výrazný vplyv na cenu, že bude veľmi vysoká. Súťažne vidíme, že sa cena neustále znižuje, ba dokonca je pod úrovňou 5 um, um, na um, Mohli by ste prosím vysvetliť, e, a prečo sa objavujú takéto hrozivé scenáre, keď vidíme, že trend je presne opačný e, v cenovej úrovni? Ďakujem. Environmentálne argumenty uh, nemajú vždy pozitívne prianie zo strany komisie, tak by som sa venovala otázke konkurencie schopnosti. Keby uh, sme hovorili o systéme či mechanizme, ktorý by zrušil problém carbon leakage, pretože na globálnej úrovni európske firmy by mohli využívať pozitívnu diskrimináciu na trhu práve vďaka tomu, že majú nízkouhlíkovú intenzitu výroby a tak by sme vyriešili aj problém emisia a hlavne aj konkurencie schopnosti. A otázka otázka je takáto, či už komisár eh, by mal zámer ísť hĺbšie tými alternatívami, ktoré sa ponúkajú k systému ETS, napríklad eh, výskum eh, v určitých univerzitách, k, ktorý ide iným smerom než zdanenie uhlíka a aby mm, sa pre všetky európske výrobky, tým pádom ich pozitívne diskriminoval na trhu a tiež otázka na expertov, hlavne akademické úrovne, či hovorili o tomto konkrétnom návrhu z akademickej verejnosti a čo si o ňom myslia pán Urbano? Pani, ďakujem pán predseda. Dohnano. Dve otázky. Prvá je veľmi aktuálna, pretože sa týka prebiehajúcej práce Eh, revízie systému ETS a rámcovej fáze. Ja si myslím, že toto je sektor, eh, ktorý, táto tretia fáza 150 sektorov eh, a fáza 4 sa týkala len asi 60 sektorov. Som znepokojená strednými firmami, ktoré majú silnú pridanú hodnotu, ktoré eh, by boli stiahnuté z rámca aplikácie eh, Carbon Leakage, tak akým spôsobom sa pozeráte na túto selekciu? Je dobré zmeniť tak eh, počet, znižiť počet chránených sektorov? A ďalšia otázka udržateľnosť samotného systému ETS. Ak sa pozrieme na súčasný ekonomický kontext najcitlivejších sektorov, ako je metalurgia, tak som veľmi znepokojená vzhľadom na čínske prenikanie na náš trh. Európska spotreba v tomto sektore klesá a e, obavy z vysokých nákladov od 5 do 10 miliard podľa výpočtov niekoľkých e, priemyselníkov a hlavne, e, či dobre funguje tento trh a potom klimatické otázky a znečistenie. Môžeme považovať, že tento trh je účinný, že je adaptovaný na situáciu Európskeho a hlavne európskeho priemyslu a či by dlhodobé priemyselné perspektívy e, členských štátov idú v zmysle systému ETS. Pán Gžip, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, správne ste povedali. Treba vybudovať systém, ktorý bude predvydateľný a ktorý sa bude pozerať do budúcnosti. A práve táto predvydateľnosť, ako ste to správne spomenuli aj v paneli, viacerí z vás, by mala znamenať to, že e, nie všetky údaje je možné racionálne odôvodňovať, pretože nie všetky fenomény nás vedú k tejto extrapolácie, hlavne kvôli ekonomickej kríze. A preto kladiem túto otázku členom panelov a ide o stanovenie benchmarkov. Tieto sa zakladajú na emisiách. Vychádzame zo súčasného rytmu technologického rozvoja a ja by som rád vedel, či podľa vás tieto benchmarky e, sú dobré pre predvydateľnosť, ktorá je potrebná. Nesmieme zabúdať na pokrok priemyslu, hlavne v ťažkom priemysle, chemické výrobky, metalurgia, e, cementárenstvo a tak ďalej a tak ďalej. A tu by som sa tiež vrátil k prírodným a prirodzeným emisiám, ktoré súvisia s priemyslom hlavne v papierenstve, kde väčšina emisí súvisí s tým, že používame paliva na fungovanie firiem, teda to nesúvisí so samotným výrobným procesom a s transformáciou surovina. Potom sú tu aj ďalšie kritéria, ktoré sa používajú podľa vás hovoria o sektoroch, ktoré, by, e, e, ktoré sú ohrozené e, tým únikom uhlíka. Hovorí sa o 30 súčasnej aktivity, ktorej by sa to týkalo. Čo si o tom myslíte? Aké sú výzvy? ktoré stoja pred týmito sektormi a čo by mali robiť aj EÚ. To je naozaj otázka, ktorá je naliehavá samozrejme vo všetkých krajinách, kde hospodárstvo je založené na skutočnom hospodárstve, na spracovateľskom priemysle a cieľom EA predsa je aj, predsa je aj čiastočne e, e, kontinent znovu e, zindustrializovať? To je moja otázka. Ďakujem. Miss, Mr. Martin. Ďalej pán Martin. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili. Vypočul som si veľmi zaujímavé veci a som ochotný im zatlieskať. Ale ak je to skutočne tak, ako hovoríte, ale ja si myslím, e, že Európa by mala už konečne pochopiť, že nie sme sami na tejto planéte a že, sme, že stojíme nekalej a skutočne vášnivej hospodárskej súťaži. A ja by som mal niekoľko otázok. Vy ste hovorili, že nie je dôkazy na to, že by došlo ku carbon leakage, k únikom a, a k úniku investícií. Ja som sa e, stretol s viacerými priemyselníkmi, nie so všetkými, ale s tými veľkými e, e, metalurgia, výroba mede a tak ďalej. Tieto firmy musia e, naprogramovať do budúcich 10-20 rokov veľmi ťažké investície a hovoríme o 100 miliónoch eur, ale už teraz vám môžem povedať, že šéfovia firiem, s ktorými som sa stretol, mi povedali, že zmrazili naprogramované investície, pretože čakajú na závery reformy ETS. Teda reforma ETS nebude 100% účinná. Cieľom je áno treba uchovať túto planetu. Po Paríži veľa krajín sa vyjadrilo, e, že chce toho urobiť veľa, ale ja e, musíme počkať na ich skutočné výsledky. Ale my nebudeme účinní jedine vtedy, keď aj iné krajiny budú aplikovať rovnaký systém. A vy ste to, pán Kanete, povedali. Ale aké záruky máme, že aplikácia identického systému, ako je nás, na, náš na inom kontinente sa bude realizovať, pretože Eh, je tu riziko eh, potom iného postupu, import eh, znečistenia a tak ďalej. A ten systém by mal byť spravodlivý, pretože ak to iní neurobia, tak sa nám to nepodarí a navyše stratíme priemysel a buď aj menej investícií do Európy. Thank you very much, Mr. Faria. Ďakujem pekne, pán Faria. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, vy ste povedali, že je potrebné, aby sme zvýšili naše ambície, aby sme dosiahli e, ciele, ktoré sa, dosiahli, e, ktoré sa stanovili v Paríži, tam tie 2 stupne Celzia a 20 a začlenenie námorného sektora. E, Mm, otázka je, či to prinesie nejaké rozdiely. Rozhodla som v rámci nariadenia o dohľade a systéme ETS námornej dopravy. Ja som bol spravodajcom k tomuto bodu v parlamente a toto vyhodnotenie analyzovalo aj možnosti vytvoriť akýsi kompenzačný fond v systéme ETS, aby sa vytvoril administratívny fond pre priemysel, aby sme podporili e, technologické investície v pravom zmysle slova. Aj to je návrh, e, ktorý urobili aj milo, teda lodiari z Medzinárodnej námornej e, asociácie, ale pán komisár, ja by som bol rád, aby ste nám povedali, ako Európska komisia vidí tú možnosť, že smernica pre námorný sektor, ako sa bude aplikovať a ak, či, súvisí, či súhlasíte s tým, aby tento sektor bol začlenený a ako postupovať, aby toto začlenenie nebolo len čisto retorické, ale aby bolo skutočnosťou. Minulý týždeň v Európskom parlamente prebehlo verejné vypočutie. Pán Eckhout bol tiež pritomný. a my sme sa nemohli e, zúčastniť výboru, e, stretnutia výboru Likao e, k leteckému sektoru napriek žiadosti, ktorá bola adresovaná aj pánovi Junkerovi. Prečo komisia nie je ambiciozne, ambicioznejšia ako USA v oblasti letectva, pán Belet? Ďakujem pekne. Ďakujem aj pánovi komisárovi a našim odborníkom za veľmi zaujímavé vystúpenia. To, čo sme si vypočuli, je naozaj veľmi zaujímavé, najmä čo sa týka sektorovo prierezového nápravného faktora a ako e, sa už potvrdilo, ne, spustí sa to podľa návrhu komisie. Súvisí to veľmi úzko a je s druhým prvkom a síce e, presun výroby, teda únik investícií, čo je ďalší dôležitý aspekt tohto návrhu, lepšie zameranie, vážny pán komisár, e, to bol jeden z aspektov hodnotenia dopadu a podľa vyjadrenia odborníkov chcem sa opýtať, či ste ešte stále ochotní presadiť takýto model s lepším zameraním na tie sektory, ktoré sú najviac vystavené riziku presunu investícií a presunu výroby, teda nielen e, ten e, dvojmodelový systém, teda 100% na 30%, eh, ale také širšie, konkrétnejšie zameranie. Eh, Ďalej pán Křip hovoril o možnosti zvýšenia priemyselnej výroby v Európe. Rozhodne to všetci potrebujeme. Isté, že toto je naša hlavná úloha tu v parlamente skombinovať teda na jednej strane plnenie Parížskej dohody v praxi. Eh, s týmto zrejme všetci súhlasíme. Znižovanie CO2, emisí CO2, ale zároveň musíme dosiahnuť hospodársky rast a podporovať ho všemožne. Mám ešte konkrétnu otázku, ktorá s tým súvisí. Návrh komisie nedefinuje pojem e, významnej e, formy navýšenia ochrany. Mohli by ste to prosím upresniť. A ešte posledná vec. E, v súčasnosti systémy, ktoré dosahujú významné znižovanie kapacít môžu dosiahnuť zmenu voľných povoleniek iba ak sa hranica je prekročená o 50 Nemali by sme to teda nejako upraviť? Myslím, že aj toto by sa malo zohľadniť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz začíname kolo odpovedí. Ako prvý dostane slovo komisár Kanete. Pán predseda naozaj čo najstručnejšie. Mnoho vystúpení, okrem iného aj pani Grostet, sa k tomu vyjadrali hneď na úvod, sa týkalo nákladov eh, na, eh, pre priemysel, či to bude mať poškodzujúci účinok na priemysel. My sme chceli skombinovať ambície znižovania emisí s ostatnými aspektami. Všetky sektory sa na to musia podielať. Nepodarí sa nám splniť všetky stanovené ciele, ak sa do toho nezapoja naozaj všetky sektory. Nemôžeme predsa pripustiť, aby niektoré sektory nerobili nič. Um, v sektoroch, kde došlo k obrovským inováciám v minulosti, niektorí sa vyjadrili, že už bolo dosiahnuté to maximum možných inovácií. Ja si myslím, že my ešte máme veľký potenciál inovácií v Európe, budeme v tomto dúfam veľmi aktívne aj do budúcna. Isté, že v niektorých sektoroch je ďalší pokrok o niečo zložitejší, vzhľadom na pokrok, ktorý už doteraz dosiahli. A v každom prípade sme podrobili analýze eh, dva elementy, aby jednotlivé priemyselné sektory mali diferencované povolenky. Poprvé ich vystavenie medzinárodnému obchodu, a ich eh, intenzita. To boli teda tie dva hlavné parametre, podľa ktorých sme to eh, analyzovali ďalej. Sme zohľadnili aj to, ktoré firmy presunuli svoje náklady na spotrebiteľa priamo. Keď eh, sa pozeráme, že niekde je úroveň 50 a inde 150, aj keď vieme, že niektoré firmy čelia e, ťažkostiam. E, sú to však firmy, ktoré pravidla majú väčšie možnosti presunúť tieto náklady na spotrebiteľa. Teda takáto bola naša logika. A ďalšia vec, ktorú treba povedať, ešte stále sú tu sektory metalurgické napríklad, aj keď vieme, že problém oceliarského e, priemyslu nespočíva v emisiách, toto si musíme otvorene uznať. Máme medzinárodnú globálnu konkurenciu, je tu Čína, je tu znižovanie e, ekonomickej aktivity v Číne, taktiež je tu problém s uznaním Číny a e, jej štatútu trhovej ekonomiky. A ďalší problém je teda medzinárodná konkurencia, ďalej je prílišné výrobné kapacity v Číne, toto sú teda problémy tohto sektora. Od roku 2009 eh, bola Európska únia eh, čistým vývozcom ocele. Ďalším dôležitým problémom je, že náklady na energiu sú o mnoho vyššie v Európskej únii ako u našich konkurentov. Toto je tá hlavná výzva. Nebude to eh, systém ETS, mm, čo potopí e, oceliarský priemysel. E, a to aj preto, že sme my oceliarský priemysel e, dali veľmi vysoko, ale bude si to vyžadovať reorganizáciu trhu s elektrinou, bude potrebná väčšia konkurencia na trhu s plynom napríklad a celkovo sa budú musieť znížiť výrobné náklady. Máme mnoho rôznych problémov v sektore oceliarstva aj v mnohých iných odvetviach. Celkovo spomedzi všetkých prvkov, ktoré sa objavujú v systéme ETS, e, únik e, výroby nie je tým rozhodujúcim faktorom. Myslím, že môžeme vytvoriť e, ambiciózny systém ETS so zachovaním konkurenceschopnosti našich podnikov. Toto je preto naša spoločná úloha. Komisia predložila návrh, ktorý podľa nás je vyvážený. Isté, že dá sa zlepšiť spolu legislatívne orgány ho teraz môžu upraviť, berú do, do úvahy všetky parametre, niektoré sa budú zohľadňovať viac e, ekologické parametre, iné výrobné, konkurenčné. My sme absolvovali interné rokovania e, na komisii s cieľom dosiahnuť rovnováhu a podľa nás tento návrh je vyvážený. Pani Guteland sa vyjadrila k miery ambícií tohto návrhu. Naše ciele znižovanie emisí CO2 e, sa nepodarí splniť iba vďaka tomuto systému ETS. Máme predsa smernicu, ktorá bude pokrývať e, sektor dopravy, polnospodárstva a stavebníctva. A tiež e, tu máme ďalšiu právnu úpravu, ktorá sa bude týkať emisí vozidiel a, a ľahkých nákladných vozidiel. Toto všetko bude súčasťou dosahovania cieľov znižovania emisí. Musíme to vnímať teda ako celok. Máme teda pred sebou ešte e, veľa úsilia, ktoré nás čaká tento rok. Aj v sektore dopravy, stavebníctva a tak ďalej. Pani Višnevská spomenula problémy zamestnanosti, v iných krajinách a tak, aby boli rovnaké podmienky všade. Podľa mňa dobré správy pred Parížom boli okrem iného v tom, že Čína ohlásila svoje rozhodnutie snažiť sa o trh s uhlíkom, ktorý bude pokrývať celú ekonomiku. Teda jeden z najvýznamnejších trhov na svete chce zaviesť eh, takýto výrazný krok do praxe a niektoré ďalšie veľmoci sa tiež uberajú podobným smerom. Čo sa týka polnospodárstva naše 40 znižovania emisí pokrýva všetky sektory. Vrátanie užívania pôdy, lesníctva, zmeny užívania pôdy a polnospodárstva. Aj tieto sektory teda budeme musieť eh, zohľadniť, ale budeme musieť zohľadniť aj emisie z polnospodárstva. Musíme sa snažiť o udržateľnosť eh, eh, týchto sektorov. Ďalej pán Gerbrandy sa pýtal na opravný faktor, e, ktorý sa e, týka prierezovo sektorov. Zatiaľ sme to nastavili tak, že pri tých, pre tých najvýkonnejších v prvej kategórii by sme mohli zabrániť využitiu tohto faktora, ale to platí naozaj len pre tých najvýkonnejších. A tiež Pani Somer sa tiež vrátila k téme oceliarského priemyslu, či to budú skupiny alebo nebudú skupiny. Podľa nás sú možnosti otvorené, môže to byť 3, 4, 5 či 10 mm, skupinové um, sú luky. Musia to však podrobiť eh, analýze, eh, podrobným rokovaniam s jednotlivým sektorom. Eh, keď napríklad presunieme cementársky priemysel z prvej skupiny do druhej skupiny. Bude si to vyžadať veľmi podrobné rokovania. My sme veľmi dlho diskutovali o tom, ako to nastavíme, ako to rozdelíme do skupín pre jednoducho, jednoduchosť a pre lepšie zacielenie sme zaujali takýto prístup, ale komisia je ochotná prijať akékoľvek návrhy parlamentu, ktoré vyplynú z e, medziskupinových rokovaní. Isté, že my vám poskytneme aj analýzu dopadov. Je veľmi ľahké totiž povedať, urobme to takto a takto, ale musíme e, si uvedomiť, aký to bude mať dopad na ostatné sektory. Každý jeden prvok v e, systéme ETS má vplyv na všetky ostatné. Teda moji spolupracovníci vám budú k dispozícii, aby sme vždy analyzovali jej dopady na ostatné sektory. Ešte tu padla otázka, ktorá sa týka porovnávacích kritérií. Tí boli stanovené v roku 2010. Vychádzajúc z údajov od jednotlivých sektorov, bolo to dosť zložité, pretože sektory neboli veľmi ochotné poskytovať e, tieto údaje. Teda nebolo to jednoduché. Ten priemer 10% bol dosadnutý pre každý sektor. Je pravda, že sa vychádzalo z technológií z roku 2007 a 2008 a na obdobie od roku 2020 do 30 budeme musieť zohľadniť aj pokrok, ku ktorému dôjde tiež zvýšenie efektívnosti. Môžeme o tom však hovoriť ako to ešte zlepšiť. Sme rozhodne ochotní diskutovať o týchto porovnávacích kritériách. Toľko teda k benchmarkom, ďalej presun výroby, unik investícií. Niektorí sa pýtali, prečo neprispôsobíme hranice namiesto upravovania eh, systému emisí, prečo nezohľadníme eh, napríklad pridanú hodnotu jednotlivých sektorov. Návrh komisie bol v tomto smere konzistentný od samého začiatku. Ak by sme um, zaviedli akékoľvek um, hraničné kontroly pre výrobky, ktoré sa dovážajú do EÚ, bolo by to predovšetkým veľmi ťažké merať a určiť, uhlíkový obsah dovážených e, tovarov a výrobkov, e, to je naozaj veľmi zložité na posúdenie a tiež je veľmi zložité porovnať e, to s výrobkami z Európskej únie. Podmienky sú totiž naozaj veľmi rôzne. Ďalej neželané dopady a reakcie od obchodných partnerov to sa tiež bude musieť zohľadniť. Myslím, že pozitívom tohto systému je, že máme harmonizované pravidlá pre voľné pridelenky vo všetkých sektoroch, vo všetkých členských štátoch. A hraničné opatrenia sa nemôžu skombinovať s voľnými povolenkami. Chceme harmonizovaný systém s voľnými povolenkami e, a potom sme zaviedli hraničné opatrenie, aby sme chránili jednotlivé sektory. Tým by sme porušili pravidlo vnútorného trhu a nebolo by to kompatibilné so, so samotným nastavením systému. Od samotného počiatku sme teda postupovali takto, aj keď niektorí hovorili, že by sme mali stiahnuť domu jeden sektor a na to by sme uplatnili hraničné um, obmedzenia ale znamenalo by to, že onedlho by zvažili na zobrazu všetky ostatné sektory s tou istou žiadosťou a celkovo by sa systém rozpadol. My si teda myslíme, že je vhodné presvedčiť čo najviac partnerov, aby sa uberali týmto e, smerom, teda smerom e, vytvorenia trhu s uhlíkom. Čína a mnohé iné veľmoci sa už začínajú pozerať e, aj po týchto možnostiach. Myslím, že to pomôže aj efektívnosti nášho systému. Ďalej sa niektoré vystúpenia týkali námornej dopravy IKO, nedostatku ambícií. Viete, čo si o tom myslím, poznáte môj názor. Myslím, že v Paríži je užitočná prítomnosť európskych poslancov. Myslím, že to obohacuje diskusiu a potom je jednoduchšie a je nadviazať na všetky diskusie. Ja som rozhodne za to, aby parlament bol aktívne prítomný všade pri všetkých takýchto rokovaniach, ale dokonca ani komisia nie je aktívnym členom IKO. Musíme sa vyjadrovať len spolu e, s nejakým iným členským štátom alebo v súčasnosti s holandským predsedníctvom, e, aj keď naozaj pracujeme intenzívne na tom, by sme informácie poskytovali, nemáme e, na pôde IKO relevantné postavenie. IKO je mimoriadne významné z nášho pohľadu, keď sme stanovovali úrovne CO2 tak sme na to mysleli, ale v každom prípade sme chceli dosiahnuť dohodu, snažili sme sa naozaj o kompromis. Myslím, že to, že sme dosiahli úvodný kompromis o CO2 je významný krok z hľadiska dlhodobého snaženie sa o vytvorenie trhu s uhlíkom na globálnej úrovni. Nezapojili sme toho námornú dopravu, pretože sme ešte iba v prvej fáze. Je to ako um, ťažkotonážne vozidlá, nákladné vozidlá, keď eh, chceme ich zahrnúť, musíme mať k dispozícii monitorovací systém, aby sme mali predstavu, ako presne budeme merať ich eh, eh, emisie. Teda a to platí aj pre loďarenský sektor. Myslím, že som pokryl väčšinu otázok za komisiu môžem povedať, že toto nie je uzavretý návrh, e, že by komisia e, pri jeho predkladaní povedala, že je nedotknutelný si, že dá sa vylepšiť v mnohých aspektoch e, pri prideľovaní, pri hraničných trhoch. Parlament má mnoho väčší manevrovací priestor. My ako komisia sa totiž musíme držať veľmi krehkej rovnováhy, ktorá bola schválená na Rade v roku 2013. Vy ste spolulegislatívne orgány, Isté, že e, smernica, ktorá sa chystá neskôr, bude ešte o mnoho zložitejšia, ale tento proces je naozaj tiež veľmi zložitý a bude si vyžadovať spoluprácu všetkých e, partnerov aj Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz by som požiadal expertov, aby boli veľmi struční, pretože máme veľký časový sklos. Pána Mandeira. Ďakujem za tieto otázky a pripomienky. My vám z eh, Florencie veľmi radi pošleme ďalšie písomné odpovede, pokiaľ to nestihnem. Chceme som hovoriť hlavne o úniku uhlíka, o príslušných otázkach, ktoré tu nadnesli viacerí poslanci. Už existujúce akademické dôkazy, už som povedal, sú kontextuálne, sú obmedzené, ale tieto dôkazy využívajú rôzne sady údajov, údaje obchodné, e, potom z rôznych prieskumov, taktiež je to kombinované s rôznymi štúdiami. Takže toto sú informácie, ktoré máme, sú obmedzené. Ale nebol to nejaký veľký problém. Môžeme to samozrejme sledovať ešte aj v budúcnosti, pretože sa situácia môže zmeniť. Ale máme tu aj rôzne všeobecné informácie, ktoré hovoria, že environmentálna regulácia je jeden z ďalších faktorov, alebo jeden z mnohých faktorov. Takže do budúcnosti, až sa ten systém rozvinie, prídu vysoké ceny a tak ďalej, tak e, toto je treba zohľadiť. Čo týka toho, čo som povedal e, o daní z uhlíka, tak tieto veci spolu súvisia. Máme tu zaujímavé politické nástroje, ktoré taktiež nesú znaky prístupu založeného na trhu a prístupu vychádzajúceho z trhu. Máme tu zaujímavé nástroje, ktoré sa dajú implementovať. A to je všetko. Thank you very much, Mr. Ruf. Ďakujem, pán Ruf. Ďakujem aj za, ja za tieto zaujímavé otázky. Nemôžem sa vyjadriť ku všetkému, takže ešte samozrejme budú nadväzné kroky. Čo týka zlyhania systému čo som myslel? CSF potrebujeme, aby tie alokácie, to pridelovanie boli pod to premyselnou hranicou. Chcem vám znižiť um, množstvo prípadov, kedy treba uplatňovať CSF, pretože to alokovanie bolo príliš štedré. My sme mali ten efekt, že E, to pridelovanie malo bolo na príliš vysoké úrovni, takže v budúcnosti je treba zaručiť, to tak nebude. Čo týka CSC vo všeobecnosti, k tomu, čo povedal pán Herbrandy, je ťažké to odhaduť, odhaduť v číslach, ako presne to bude vyzerať CSC. Máme mnohé scenáre, máme tam pokiaľ využijeme napríklad 0,5 pre jeden sektor, tak CSCF už by sa uplatňoval v období 2020 až 2030, ale pokiaľ samozrejme rátame s e, rastom HDP asi 1,5%, tak samozrejme s jednotlivými sektory sú rozdiely. Ďalej, ako som povedal, musí tam byť vyváženosť medzi to, tým, ako sa budú využívať referenčné hodnoty, ako sa tam bude vyvíjať situácia na druhej strane medzi zoznamom e, úniku uhlíka. Ďalej, Čo sa týka cien, tak tu máme rôzne faktory, napríklad máme ekonomický e, vstup z Číny, potom tu máme stres, ktorému čelia mnohé spoločnosti, celkový energetický komplex. Tam už sa situácia zhoršuje za posledných pár rokov, teraz sa to v podstate rozšírilo aj na e, trh s ropou alebo plynom a ďalšími energetickými zdrojmi. V Nemecku máme cenu elektrické energie tak, e, že v podstate niektoré e, druhy výroby už sú neziskové, takže je treba povedať, že tam je v podstate nízky dopyt a vysoká dodávka. Ďalej, čo sa týka referenčných hodnot. návrh komisie je jasný s tým, prístupom jednotných sadzieb. Áno, trochu sa to mení od toho prístupu, ktorý hovoril o tých 10% najúspešnejších zariadení, alebo najúčinnejších zariadení. Čo robí táto jednotná sadzba? Uberá sa správnym smerom, poskytuje taký stimulus a v podstate spôsobuje, že priemyselné subjekty sa musia rozvíjať, čo sa týka energetickej účinnosti. A tu súvisí otázka e, pani Somer, že e, nemecký oceliársky sektor v podstate už takto sa zariadil. Asi myslím, že to je dobrá správa, budú konkurenceschopnejší voči ostatným v Európe. Takže o čo ide tým eh, referenčným hodnotám? Oni chcú naďalej poskytnúť stimuly pre eh, ďalšie znižovanie emisí. A je treba zaručiť, že sektory, kde je riziko uniku uhlíka, že dostanú eh, tie alokácie, ktoré potrebujú musíme uznať, že nemôžeme zaručiť alebo podporovať navždy všetky energetické sektory, pokiaľ chceme dosiahnuť naše e, klimatické ciele. Musíme si vybrať spoločnosti alebo sektory, kde je riziko uniku uhlíka. Ja nie som expert môžeme odkázať na kolegu, ktorý tvrdí, že v podstate neexistujú žiadne, neexistujú žiadne hospodárske dôkazy pre únik uhlíka. Priemyselný sektor musí znížiť mieru emisií teraz, aby sa nám podarilo e, nákladov účinne dosiahnuť naše dlhodobé cieľa. Preto si musíme vybrať tie najdôležitejšie e, relevantné sektory. Ďakujem. Teraz sme zavrali prvú sekciu. Začneme s druhou. A slovo dostáva Axel Egert, ktorý je generálnym rejiteľom Euroferu. 5 minút, prosím. A dávajte pozor na čas, pretože musíme potom včas skončiť. Iba si tu hľadám prezentáciu, možno mi s tým niekto pomôže. Can you help me with my presentation, please? Ehm, nájdete mi tam niekto tú prezentáciu, prosím? Uh, please let me... Takže chcem jasne povedať, že európsky ocliarský priemysel podporuje európske klimatické ciele. Samozrejme, najlepšie to urobíme prostredníctvom ETS, pokiaľ budeme mať globálnu schému pre emisie s identickými cieľmi a cenami uhlíka pre všetky hospodárske subjekty. Toto bohužiaľ nie je dosiahnuteľné v najbližšej budúcnosti. No a No teraz zákonodárci musia zaručiť, že náš priemysel zostane konkurencieschopný. Podporme prístup komisie, čo sa týka obeva hospodárstva. E, ocel je 100% recyklovateľná, ale ešte tento balíček môžeme zlepšiť, pokiaľ tam vložíme prístup, e, e, ktorý bude v súlade s životným cyklom. Môže sa takéž zlepšiť legislatíva v súvislosti s ETS pretože nízkoholíkové hospodárstvo bez tohto nebude možné. Keď sa pozrieme napríklad na e, plynové turbíny, turbíny na mori a tak ďalej, toto sú ďalšie aspekty. Polovica typu ocele, ktorá sa dnes vyrába ešte pred desiatimi rokmi neexistovala. Takže prosím, nehrozujte to nesprávnou legislatívou. E, Európsky oceliarský priemysel taktiež e, pracuje na nových technológiách, je prekopníkom, čo sa týka inovácie a máme nové projekty ohľadom e, zachytávania uhlíka v jeho využívania. Toto samozrejme je dlhý proces, e, musí byť aj hospodársky realizovateľný, a pretože my máme pokiaľ by sme mali oveľa vyššie náklady ako, ako naša konkurencia, tak potom by bolo ťažké rozbehnúť nové projekty a využívať nové technológie. Máme tu problém e, s kvótami, ktoré mali pochádzať z dražieb. Komisia neposkytuje dostatočnú ochranu proti úniku uhlíka a preto budeme mať veľký problém s kompenzáciou ehm, vysokých eh, emisí CO2. Ďalej. Toto všetko znižuje našu globálnu konkurencieschopnosť. Náš európsky priemysel je vo veľkej kríze Eh, viac než 90 tisíc pracovných miest eh, bolo stratených roku 2009 a v posledných mesiacoch tento trend pokračuje. Taktiež sme vystavení medzinárodnému a neferovému obchodu a taktiež sú nerovnaké podmienky v súvislosti s klimatickou a energetickou politikou. Napríklad sú tu veľké zásoby na čínskom trhu. Čína exportuje na medzinárodný trh aj do EÚ. A dochádza tam k rôznym dotáciám a v podstate predávajú e, za ceny nižšie než e, výrobné. A možno Európske e, ceny ocele za posledných pár mesiacov prudko klesli. Vidíte to na tej priesvitke. Mňa by zaujímalo, ako to, že štúdia komisie hovorí, že môžeme poslať ale 80 percent eh, našich uhlíkových nákladov spotrebiteľom. Máme tu 7 tisíc ľudí, ktorí prišli za posledných pár týždňov o prácu a taktiež ešte peniaze im chýbajú aj im a ich rodinám. Ďalej, naše štúdia ukazuje jasne, že budeme mať nedostatok eh, voľného eh, bezpodnotného pridelovania 48 do roku 2030 Nepriame náklady sú asi 8 miliard eur. Môžeme diskutovať o konkrétnych číslach, ale nemôžeme si predstierať, že to nebude mať žiadny negatívny dopad na náš sektor. Pokiaľ do toho príde ešte neferová e, hospodárska súťaž, tak to úplne odrovná e, ocelársky priemysel v EÚ. Naš, naše hlavné obavy to je to je náhodné, náhodilé znižovanie referenčných hodnôt. Je to len ďalší lineárny e, korekčný faktor. A toto by samozrejme malo mať prioritu, čo sa týka ochrany uniku uhlíka. Ako viete, tak tu máme potenciál na redukciu medzi rôznymi sektormi a je to napríklad e, sektor energetiky a náš sektor. Ďalej. Na záver. Čo potrebujeme? A to musia podnúť zákonodárci aby tu neboli e, národné e, ne, veľké ne, nepriame aj priame náklady na úrovni na 60 najúčinnejších zariadení. A potrebujeme do roku 2019 nejaké zmeny, aby potom už žiadne ďalšie neprišli. Čo sa týka bezodplatného pridelovania, to by sa malo zakladať na potrebách na, našich sektorov, ako už tu bolo povedané, úroveň 10 E, najúčinnejších zariadení a ďalej všetko sa to musí zakladať na e, dobrej praxi. Musí, využívanie musí byť vždy transparentné naprieč Európskou úniou. A pokiaľ všetkým unikovým sektorom alebo iba niektoré časti z nich poskytnete bezodplatné pridelovanie, to je dôležitá otázka. Náš ocelársky priemysel je veľmi zraniteľný v porovnaní s ostatnými sektormi. Ďakujem, prepáčte, som prekročil pridelený čas. Ďakujem. Damien Morris, ktorý je riaditeľom politického oddelenia v Sandbank. Sandbank. Ďakujem pekne. Ja by som vás eh, rád informoval alebo sa venoval eh, tomu, kto vlastne sme Sing Sang, Sing, Think Sang, ktorý pracuje eh, na tému ETS už niekoľko rokov. Na úvod by som začal niečím pozitívnym. Naše emisie sa znížili oveľa viac, na než bolo pôvodne naplánované. A myslíme si, že je to 23 a teda sme splnili skôr ciele stanovené na rok 2020. <coughs> Navyše je to aj vďaka uh, systému ETS. A nesmieme zabúdať ani na to, že cena uhlíka zohrala e, naozaj prevládajúcu úlohu. Tiež je ale pravda, že je k dispozícii e, literatúra a podnety a články, ktoré sú dosť odrádzajúce. Niektorí hovoria, že cena uhlíka sa znížila od 0,0 až do 0,000 za mnoho rokov. Takže vlastne nič. Potom vzhľadom na ekonomickú krízu 2007 a 2008, tak sme videli, že sme sa dostali až na dno, ale mm, zvýšenie ceny e, bolo len veľmi nízke. Mnohí hovoria, že v roku 2020 by to mohlo byť e, 20 tisíc eur za tonu. Ja si myslím, že analytici boli ale príliš optimistickí. Tiež sme skonštatovali, e, že v tom čiernom januári e, všetky tie predpovede, ktoré sa robili v tom čase, boli skôr pesimistické, čierne. Teraz je rok 2016. Po 11 rokoch ešte nemáme dostatočnú cenu, ktorá by nám umožnila dlhodobé investície, ale normy sa už menili dvakrát vo fáze 2-3 backloading. Mali sme tu trhovú rezervu, aj e, to bol problém, ktorý je ešte potrebný vyriešiť, ale situácia sa stále nejakým spôsobom nestabilizovala. A konštatujeme, e, že nízke ceny a veľká ponuka, nadmerná ponuka, tieto dva ukazovatele či fenomény neriešia situáciu. Mohli by sme znížiť ponuku nejakými stálymi limitmi alebo e, dočasne obmedziť ponuku tým, že zmeníme nejaké parametre, alebo by sme mohli vytvoriť väčšiu istotu e, a predvydateľnosť v cenách uhlíka. Nebudem zachádzať detailne do našich návrhov, pretože na to nemám čas, ale sú uverejnené E, za posledný rok a pol a v posledných týždňoch prídeme s novými, alebo v nasledujúcich týždňoch prídeme s novými výsledkami, ale sú e, riešenia, ktoré môžu ísť ďalej, než čo doteraz ešte zatiaľ môžeme urobiť. ETS svoje problémy, všetky svoje problémy nevyriešila a revízia, ktorá je potrebná, je naozaj posledná príležitosť na riešenie všetkých existujúcich problémov a mnohí kvôli tomu stratil, mnoho ľudí a mnoho e, partnerov stratilo veľa príležitosti a bolo by preto cynické e, rozprávať len o tom, e, že budeme sa stále tešiť z toho, čo sme splnili do roku 2020 a zabudnúť na to, čo by znamenalo po roku 2020 nejaká vlajková politika, to je pekný termín, ale ak to budú len slova, tak nám to na nič nebude slúžiť. Musíme sledovať, aký bude vývoj do budúcnosti. Ďakujem, že ste rešpektovali rečnícky čas. A teraz pán Montesano, nech sa páči. Ja budem hovoriť e, v mene Eureltriku. Je to asociácia, ktorá zastupuje elektrický priemysel v celej e, tej sieti. niekoľko komentárov a úvah a to všeobecne a nesústredil by som sa len na samotný návrh revízie ETS. Rád by som uviedol, aký je kontext v posledných rokoch. Energetický mix, pokiaľ ide o kapacitu produkcie, Mali sme menej intenzívnu generáciu využívaním uhlíka, tým, že sme znížili kapacity, tým, že sme e, znížili pomer e, v tomto mixe e, elektrárni, ktoré využívajú fosílne palivá, tak viac ako 50 nášho hospodárstva už je oslobodená od uhlíka, ale ak chceme pokračovať v tejto tendencii, tak základným prístupom je, a tak ako vychádza aj návrh komisie z revízie ETS, je potreba rýchlejšie pokračovať a postupovať. Stále si myslíme, že systém ETS je najúčinnejší prístup, aby sme dosiahli e, zníženie miery uhlíka v hospodárstve z dvoch dôvodov, že je to európsky prístup, že vychádza z trhu a technologicky je neutrálny tento systém. A rovnako si myslíme, alebo sa obávame, že ak by boli opatrenia či národné politike, ktoré by boli stále väčšie a významnejšie, tak je tu riziko, že by sme podkopali účinnosť klimatický, klimatických a energetických politik. Ale tiež by sme radi zdôraznili, že politický prístup musí byť koherentný. Hlavne prepojenia medzi systémom ETS – a inými politikami a európskymi cieľmi. E, tomu sa tiež treba venovať, aby sme to dosiahli. Potrebujeme adekvátny rámec riadenia na európskej úrovni, ale tiež by sme radi zdôraznili, že podstatným e, komponentom tohto prístupu je e, zadefinovanie energetického trhu a jeho dizajn, aby sme adekvátne stanovili hodnotu uhlíka, e, aká je flexibilita, kapacít a tak ďalej. A teraz špecifické prvky návrhu komisie. Sme za faktor lineárneho zníženia o 2,2, preto ide v línii zníženia spotreby uhlíka. Sme za kvótu aukcií, pretože tiež je to rozhodujúci komponent na stabilizáciu trhu a tiež sme za to, aby sa naďalej pokračovalo k pridelovaní mm, bezplatných kreditov určitým priemyselným sektorom. Tu by bolo potrebné ísť viacej do detajlov, ako e, toto adekvátne rozvinúť, ale čo by som ja e, rád rozvinul, ak po parížskej dohode EÚ sa rozhodla ísť ďalej, než je zníženie e, než 40 emisí skleníkových plynov, tak je potenciál zvýšiť túto ambíciu a to tak, že sa budeme venovať nadbytku kreditov, ktoré existujú v systéme ETS. Zároveň si myslíme, že existujú systémy, e, ktoré nie sú v ETS, ktoré by mali prispieť svojim zrnkom, aby sa tie ambície zvýšili. A tie sektory, ktoré zatiaľ nie sú v systéme ETS, tak by som e, vysvetlil, že energetický, elektrický priemysel môže zohrať veľmi významnú úlohu pri znížení e, pomeru uhlíka v týchto sektoroch, napríklad doprava. Sme za to, aby, sme, aby sa išlo touto cestou neviem, či energetick, súčasný energetický mix, emisie, emisie elektrických vozidiel sú nižšie než je súčasný cel, tak ako si ho zadefinovala EÚ. Ale to, čo som chcel povedať, keďže elektrický sektor je maximálne v systéme ETS, eh, tak eh, zaznamenáme nárast dopytu elektrickej energie, a, ale, to, ale neznamená, že by nebola vyššia úroveň emisí CO2. To je rezume mojich argumentov. Ešte by som dodal, že elektrika môže byť významným faktorom nielen na zníženie prítomnosti uhlíka, ale aj na zvýšenie energetickej účinnosti využívaním účinnejších energií. Ďakujem. A teraz má slovo Ženevie Pons de la Drier, ktorá je riaditeľka WWF. Eh, here? That's good? Okay, thank you. Excuse me. Uh, so first of all, mm, thank you for the... Ďakujem aj ja za pozvanie. A za to, že môžem priblížiť postoj WWF k tejto reforme systému ETS. Chcela by som sa najskôr vrátiť k niektorým zásadným princípom, ktoré by nemali byť zabudnuté v tejto diskusii ktoré sú zakotvené v zmluve. Konkrétne článok 191 hovorí o princípe znečisťovateľ platí. Na to by sa nemalo zabúdať. Ďalej, aký je cieľ systému ETS. Systém ETS vznikol preto, aby sa stanovila cena uhlíka, aby sa znižovali emisie CO2, aby sa predišlo klimatickým zmenám. Doposiaľ systém ETS nesplňa svoje ciele. Cena uhlíka je príliš nízka, neexistuje stimul znižovať emisiu a znečistovateľe neplatia. Komisia navrhla reformu, ale podľa nás nezachádza dostatočne ďaleko. Najmä vzhľadom na to, čo sa udialo v Paríži. Tam pán Kanete, pán Lavia a mnohí ďalší prítomní eh, boli účastníkmi. To, čo sa tam podarilo, bolo naozaj vynimočné a rozhodne to prečilo očakávaniam mnohých účastníkov. Teraz je teda cieľom obmedziť narast eh, teploty v úrovni o mnoho nižšie než 2 stupne a obmedziť nárast na maximálne 1,5 stupňa. A Plnenie týchto cieľov bude o mnoho dôležitejšie než kedykoľvek predtým, vzhľadom na to, ako ťažko boli vyrokúvané. Ak by sa nárast teploty obmedzil na 1,5 stupňa, tak ako o tom hovorí Parížská dohoda, znamená, že Európska únia musí znižiť svoje emisie o 95 do roku 2050 tak ako znázorňuje tento graf, na to, aby sa znižili naše emisie o 95 musíme stiahnuť vyšší počet povoleniek z trhu každoročne. Kvôli tomu budeme potrebovať lineárny faktor znižovania, čo je vyšší ako tých stanovených 2,2 ktoré bolo navrhnutých. Podľa nášho hodnotenia by to malo byť niekde medzi 2,6 a 2,8 percentami, aby sa podarilo dosiahnuť to 95-percentné zníženie, iba tým by sme získali možnosť obmedziť to navýšenie teploty na maximálne 1,5 eh, stupňa. Toto je teda koláč znečistenia. Je príliš mnoho povoleniek na trhu. Eh, tento koláč je príliš veľký a to má za následok, tak ako tu už zaznelo, cena uhlíka je zhruba 5 eur za tonu a systém ETS vznikol, bol nastavený na úroveň 30 eur za tonu uhlíka. Rezerva a stability trhu nestačí na to, aby sa situácia napravila. Trh eh, bude príliš zaplavený a v roku 2025 sa práve dosiahne táto maximálna nasetenosť, preto eh, sa musia trvalo stiahnuť prebytočné povolenky z trhu. Od, teda keďže by sa nemali rozdeľovať eh, kusy koláča zadarmo, eh, na rozdiel od princípu znečisťovateľ platí. Tieto povolenky medzi rokmi 2021 a rokmi 2030 budú v hodnote 160 miliard eur. To bude obrovský e, dar uhlíkovo náročným sektorom WWF žiada o postupné odstraňovanie týchto povoleniek zdarma. Nemali by sme sa báť monštra presunu výroby, úniku výroby, tak ako už mnohí povedali a dokonca aj komisia to uvádza. Neexistuje žiadny dôkaz o tomto úniku výroby. Okrem toho, Európska únia teraz už nestojí sama s týmto svojim systémom ETS. Existuje 17 regiónov sveta, okrem iného Čína, niektoré regióny Severnej Ameriky, čo predstavuje 40 globálneho HDP, kde sa rozvíja ich vlastný trh s uhlíkom. aukcie s uhlíkovými povolenkami môžu napomôcť financovať e, túto zmenu. Prostriedky získané z týchto aukcií sa môžu využiť na podporu e, projektov energetickej efektívnosti e, aj u nás, aj v zahraničí tiež môžu pomôcť tým nezraniteľnejším, ktorí sú najviac vystavení klimatickým zmenám. Neexistuje lepší spôsob, ako podporiť e, aktuálnu energetickú formu premeny v Európe aj vo svete. Vážny pán komisár, vážny pán predseda výboru, vážení poslanci, WWF vás vyzýva, aby ste presadzovali zmysluplnú reformu systému ETS. Tu zhrňame naše požiadavky a ešte je tu Jedna posledná, ktorú by som musela zdôrazniť, e, v Paríži sme odsúhlasili 5-ročné cykly na to, aby ETS zohrával svoju úlohu. Malo by to byť napojené na tieto 5-ročné cykly. Ďakujem za pozornosť, ďakujem aj vám za vašu prezentáciu. Teraz začíname diskusiu. Pán Líze, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj rečníkom Myslím si, že komisia naozaj predložila dobrý návrh. Som však vďačný za to, že pán komisár Kanete sa vyjadril, že ešte možné ho zlepšiť. Nemali by sme ho však eh, nastaviť ako menej ambiciózny. Aj keď sa dajú spochybniť eh, snahy o zvýšenie ambícií, rozhodne by sa však ambície nemali znižovať. Chcem sa opýtať našich odborníkov k um, kategorizovanému prístupu, uh, teda či sa môže vytvoriť tieto kategórie, si myslím, že by to bolo naliehavé potrebné, aby sme predišli úniku výroby. Prečo sa z toho neurobí nejaká krivka? Už dnes je predsa technologicky možné špecificky rozdeliť uh, subjekty nielen do štyroch kategórií, ale uh, zaviesť tú krivku a kto prekročí toto riziko, dostane viac povoleniek. Bolo by to možno trošku náročnejšie, zložitejšie, ale v súčasnosti, keď je všetko um, elektronicky predsa možné, by sa to malo dať urobiť. Tento presun z kategórie 1 mm, do kategórie 2 by sa tým eh, výrazne uľahčil. Pán komisár spomenul sektor eh, cementárne, možno by sa kritéria mohli upraviť tak, aby cement bol pokrytý aj v tomto zmysle. Čo sa týka ocele, myslím, že ten eh, Hlavný problém oceliarského sektora nie je systém ETS. Tak či tak, aj keby sme systém nastavili úplne ideálne pre oceliarstvo, aj tak by to bol problém s Čínou. V každom prípade sú tu opodstatnené obavy, že tých najväčších 10 dostáva voľné povolenky. Ja nie som istý, že sa to tak zachová aj podľa tohto nového návrhu. Chcem sa opýtať Axela Egerta, kde prosím je napísané, že by mali ostatní robiť viac. Letecká doprava, polospodárstvo, mnohí nemusia znižovať emisie o 43% ako oceliarský e, sektor, keby sme to jasne e, takto počuli povedané, aby aj ostatní sa viac angažovali, bolo by jednoduchšie potom prekladať argumenty aj pre nás. Ďakujeme pekne, pán Piecha. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám otázku, ktorá sa obracia hlavne na predstaviteľa Eurelectric. V oktobri 2014 rada uverejnila závery o systéme ETS a podľa nich nezhodli sa na všetkom, ale zhodli sa na tom, že krajiny, ktoré mali konať najviac kvôli klimatickej politike a ktoré boli vzdialené od európskeho priemeru, tak mali dva nástroje aby znížili negatívny dopad systému ETS. Bol to fond modernizácie na zjednodušenie situácie energetického sektora. Komisia prišla s legislatívnym návrhom reformy ETS s nástrojmi, ktoré sú vybudované tak, že sa stali vlastne karikatúrou a tak poberatelia alebo využívajú využívateľia systému ETS nemôžu ho využívať a napríklad modernizačný fond potom blokoval možnosti využitia investícií e, od komusy a tak ďalej. A to, čo nebolo v závere rady a pre e, tých e, predstaviteľov najbohatších členských štátov a to tlačilo členské štáty prijať alebo použiť technológie tých najbohatších členských štátov. Hovorilo sa o čísle 2 milióny eur. Táto, tento limit sa stanovil, čo ale nie je veľmi dôležité. Tieto nástroje by sa mali stavať inak, aby sme dali viacej možnosti kontroly krajinám, ktoré poberajú túto pomoc, aby e, boli schopné kompenzovať ekonomické a sociálne dopady e, systému ETS. Ďakujeme pani Guteland. Ďakujem. Systém ETS musí poskytnúť správne nástroje na podporu inovácií a tiež na podporu úsilia tých, ktorí sa veľmi včas zapojujú do systému. Zrejme sa na tomto zhodneme. Najoptimálnejší prístup nie je naďalej udelovať voľné povolenky všetkým znečistovateľom. Musíme sa držať princípu znečistovateľ platí a zaistiť aby iba sektory a výrobcovia, ktorí sú naozaj vystavení riziku e, presunu výroby, dostali e, mimoriadnu podporu. E, voľné povolenky by mali byť výjimkou, nie pravidlom. A preto sa chcem opýtať na dve veci. Súhlasia naši odborníci s tým, že zásada znečistovateľ platí musí byť nosným princípom systému ETS. A po druhé, chcela by som sa trochu viac dozvedieť o tom, čo si myslíte o nových metódach výpočtov a teda to mm, prenášanie nákladov na spotrebiteľa máme na jednej strane štúdiu DELF, kde sa e, e, ukazuje, že dosť výrazné náklady sa presunuli na spotrebiteľa. Potom máme iné e, zistenia Ecofisu, ktoré hovoria niečo iné. Ako si vykladáte vy tieto výsledky a tiež ako vnímate možnosť priemyslu presúvať tieto náklady na spotrebiteľa? Thank you very much, Mr. Eichaut. Pane Eichaut, ďakujem. A ja sa chcem poďakovať našim rečníkom. Chcel by som sa opýtať pána Egerta. Koľko presne e, povoleniek navyše dostal oceliarský priemysel. Viem, že od roku 2005 oceliarský priemysel e, dostal povolenky, zdarma povolenky navyše každoročne, teda zaujímalo by ma, presne koľko sa nahromadilo týchto povoleniek, bezplatných povoleniek, ktoré ocelársky priemysel dostal celkovo až do teraz. A ďalej, čo sa týka nákladov, e, ktoré sa presúvajú na spotrebiteľa, odhaduje sa, že aj toto by ste možno mohli potvrdiť aj vy, pán Egert, aj keby ocelársky priemysel musel nakupovať všetky povolenky e, CO2, znamenalo by to 5,5 zdieľaných nákladov teda iba 5 celkových nákladov, ak by ste si ich všetky museli kupovať a hovoríme tu o 10 eurách e, za tonu CO2, to je teda dvojnásobná cena aktuálnej ceny, odvolávam sa na štúdie, neviem, či teda všetky čísla sedia, ale to nie sú moje čísla, to sú čísla zo štúdie. A v tej istej štúdii o presune nákladov sa uvádza, že oceliacký e, sektor v Severnej Európe môže e, presúvať e, náklady až do výšky 100% na spotrebiteľa. Aj toto vychádza zo štúdie komisie. Myslím, že aj toto by sa malo uvieť ako argument. Mohli by ste sa k tomu možno vyjadriť, e, či to podľa vás sedí. A ďalej otázka na Eloetrik. Akú cenu uhlíka by ste potrebovali na to, aby ste e, dosiahli presun paliva? Viem, že v mnohých plňárenských závodoch e, nedochádza k výraznému pohybu, pretože e, je príliš nízka cena. Aké teda ceny uhlíka by ste potrebovali vy, aby naozaj došlo k istému pohybu, tak aby sa e, mohli začať plniť cieľe z Paríža a aby sa mohli odpichnúť aj rôzne iné nízkohlikové technológie. A ešte um, ďalšia poznámka. Uvidíte, že elektrický sektor chce čo najvyššie ceny a urobí všetko preto, aby boli čo najvyššie a vidíme, že e, uhlíkovo náročné sektory chcú čo najnižšiu cenu a urobí všetko preto, aby to dosiahli. Ja sa teda chcem opýtať, čo urobíme preto, aby sme zosúladili želenia týchto dvoch veľkých e, táborov, sektorov. Ďakujeme pekne, pán Gerbrandy. Ďakujem. Som veľmi rád, že pán Egert potvrdil, že aktuálna zložitá situácia ocelárskeho priemyslu nesúvisí s aktuálne platným systémom ETS. Myslím, že to je veľmi dôležitý odkaz, pretože mnohí sa domnievajú, že ťažkosti oceliarského priemyslu spôsobuje eh, klimatická politika EÚ, ale nie je to pravda a teším sa na vašu odpoveď o eh, prebytkoch eh, bezplatných povoleniek teda keď budete odpovedať kolegovi Eichautovi. Chcem sa opýtať konkrétne pána Egerta. Liberáli nie sú e, príliš veľkými podporovateľmi faktora, ktorý bude zohľadňovať e, sektorovo prierezové úpravy. E, isté, že porovnávacie hodnoty sú veľkým problémom pre ocelársky priemysel, ale nejako sa to musí stanovovať. Teda chcem sa opýtať, ktoré priemyselné sektory podľa vás by sa mohli stiahnuť zo zoznamu presunú výroby, úniku výroby. Myslím, že tu sa budú musieť prijať isté rozhodnutia, možno by ste nám mohli v tomto pomôcť. A ešte sa chcem opýtať e, pána Montesano, Fond modernizácie a tiež je článok 10c znamenajú, že nevznikajú rovnaké podmienky pre všetkých v Európe. Niektoré elektrárne totiž dostávajú bezplatné povolenky, iné za ne musia platiť. Ale zároveň vytvárame Európsku energetickú úniu. Ja tu teda vidím dva také protichodné koncepty. Možno by ste nám mohli pomôcť v tom, ako to zosúľadiť. Ako teda ešte stále uplatňovať modernizačný fond a článok 10c, aby sme ale zároveň dosiahli rovnaké podmienky pre všetky, aby sme naozaj mohli vytvoriť túto energetickú úniu. Ďakujem pekne, e, pani Evi. Volevo. Ďakujem. Len upresnenie k predchádzajúcej otázke. Nehovorila som o pridanej daní alebo navýšenom uhlíku a je to presne aj k smernici týkajúcej sa DPH, ktorá ide s súčasnou normatívou, ale moja ďalšia otázka. Myslíte si, že v budúcnosti budú zariadenia, ktoré budú schopné urobiť obrovské investície, stovky miliónov eur, aby znížili ich emisie, namiesto toho, aby neplatili povolenky na emisia uhlíka. Aj keby sa tá cena magicky zvýšili. Myslíte si, že tento scenár je realistický? Pretože v súčasnosti firmy sú v situácii, v ktorej veľká frontálna investícia na začiatku je veľmi ťažká a radšej e, budú platiť tú povolenku a potom ak sekundárny e, trh nemyslíte si, že by mal byť úplne vylúčený a je neuveriteľné podľa mňa, že sa vôbec uvažuje o e, tejto perspektíve alebo alternatíve v súvislosti so sekundárnym trhom. Pán Gžip, ďakujem pekne, pán predseda. Mám dve otázky. otázka k delokalizácii výroby e, mimo súčasných inštalácií a spôsob, akým sa to bude brať do, do úvahy v porovnaní s tými, ktorí produkujú stále na svojich existujúcich inštaláciách a závodoch. Je to problém, s ktorým my sme konfrontovaní čím ďalej, tým viac a súvisí to s e, rôznymi cenami energií v Európe, v USA Hovorí sa o tom aj v rámci e, TTIPu a týka sa to určitého špecifického sektoru. A ďalšia otázka. Energetický sektor, to je otázka na pána Montesana. Rád by som vedel, aký je účinný spôsob, ktorý by umožnil zabezpečiť dobré využívanie modernizačného fondu, ktoré by boli procesy, ktoré by podľa vás tento modernizačný fond zintenzívnili, urobili ho účinnejší a potom ešte k cene energii. V niektorých krajinách existuje systém kompenzácií a v iných nie. A to je dôvod, prečo veľmi často e, sa náklady potom odrazia len na niektorých a ja by som rád pozval, poznal váš názor v tejto veci. Teraz máme dvoch posledných rečníkov. To je spravodajca v e, výboru regionov a taktiež e, hospodárskému a sociálnemu, sociálnemu výboru. Takže Torpecíny je spravodajcom hospodárskeho sociálneho výboru. Maximálne dve minúty, prosím. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predseda. Telegraficky stanovisko sa e, schválilo na pléne podstatné body. Priame náklady zrušenie faktoru intersektorového e, sektora nepriame vytvoriť harmonizované mechanizmy na EÚ úrovni pre kompenzáciu nepriamých nákladov je neužitočné, že niektoré štáty ako Nemecko, Veľká Británia alebo Španielsko používajú fondy štátnej pomoci legitímne, zatiaľ sa to nerobí v iných štátoch a máme dôkazy a vieme o tom. A teda komisia by mala harmonizovať nepriame náklady. Pokiaľ ide o benchmark, systémy by mali byť podnecujúce a, e, a teda by sme mali podnecovať tých šikovnejších a oceňovať tých, ktorí postupujú v zachytávaní e, CO2 podľa e, smernice 31 stanovenie benchmark na základe dôveryhodných priemyselných údajov. Na začiatku obdobia je to zložité, ale žiadame, aby sa to urobilo. Napríklad už Kofindustria e, v Taliansku to žiadalo a štvrtýkrát sa venujem správe o ETS bezplatné povolenky alebo kvóty pre sektory, ale to sa má založiť na skutočnej produkcii, nie na hysterickej. Je to síce ťažšie vypočítať, ale lepšie. Carbon leakage, definícia rizika carbon leakage je flexibilnejší s kvalitatívnymi kritériami a bez súčasného limitu a použitie rezervy stability čiastočne pre facing out pre určité sektory, sociálny problém uvažovať o bonusy ETS pre rodiny alebo správy, ktoré pôjdu e, cestou zelených investícií a podporovať dobrovoľný trh povoleniek, teda akési aukcie pre firmy, ktoré sa zúčastňujú zelených investícií. A ďakujem, že ste umožnili mojej inštitúcii vystúpiť v diskusii. Teraz pán Das z výboru regionov, nech sa páči. Presidente. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár Kanete, že ste tu dnes medzi nami a chcel by som poďakovať za pozvanie na vypočutie. Ja som tu zástupca miestnych a regionálnych samozpráv a je to vynikajúca príležitosť vymeniť si názory na túto veľmi e, technickú záležitosť, ale má dopad na každodenný život našich regiónov a krajín. Som z oblasti Vitorio Vany je v oblasti Veneto na severovýchode Taliansko a som členom výboru regiónov. Výbor regiónov zastupuje miestne samozprávy a tešíme sa, že môžeme vystúpiť v európskej diskusie v rámci princípu subsidiarity. Komisia pre životné prostredie vo výbore regionov pripravila stanovisko, kde sa venuje revízii systému ETS. Aby toto stanovisko bolo na výške potrieb EÚ a tiež v zmysle potrieb všetkých zainteresovaných, stretol som sa aj s kolegami politických skupín, ktoré sú zastúpené vo výbore regionov niektoré návrhy, ktoré dúfam budú pre vás zaujímavé, napríklad úloha miestnych a regionálnych samozpráv, ktoré chcú prispieť k cieľom zníženia emisí skleníkových plynov a sú vždy v prvej línii boja proti environmentálnym e, katastrofám, ku ktorým dochádza pod vplyvom klimatických zmien. Pre miestne samozpravy je možno ťažšie vysvetliť občanom význam tohto mechanizmu, ale aj vďaka tomuto stanovisku, ktoré pripravujeme a budúci týždeň sa bude hlasovať e, o ňom vo výbore regionov, tak sa snažíme zaplniť tento priestor. Záverom, moje stanovisko e, vychádza z výsledkov COP21, ale to bola možno aj nevyužitá príležitosť pre e, zníženie globálnych emisí. Ďakujem za pozornosť. A teraz máme jedno kolo odpovedí. Chcem pripomenúť rečníkom, aby boli struční. A po 12.40 budem pokračovať v angličtine, pretože už odídu tlmočníci. Takže pán Egert. Ďakujem, pán predseda. Dve minúty, to je dosť málo, pokiaľ sa vyjadriť 15 otázkam. Najdôležitejšia otázka eh, od pána Lízeho. Myslím si, že toto je politické rozhodnutie, nie? Záleží to na oceliárskom priemysle, ako by tento ako tento prístup by mal vyzerať potra teda po vrstvách. Ja si myslím, že by sme to mohli mať problém, ale že sa môžu začať zatvárať ehm, zariadenia, pokiaľ prudko stupne ehm, cena uhlíka, pokiaľ teda veľmi veľa stupne. Čo sa týka nejakej e, krivky alebo takéhoto vývoja, tak to musia prediskutovať experti. Ale čo sa týka toho vybrať, ktorý, ktoré priemyselné sektory, e, ktorý sa to bude týkať, tak to nie je na nás. A to musí rozhodnúť niekto iný, ale pokiaľ v rámci systému ETS to chceme rozlišovať, tak to už nemôžem posudzovať ja, aké je riziko uniku uhlíka pre ostatné sektory. Takže naše stanovisko je také, že chceme poskytnúť v podstate najúčinnejšiu produkciu na úrovni najúčinnejších zariadení ale tu máme alokovanie z dražieb. No ale potom by to všetko, všetko to môže viesť eh, k zvýšeniu ceny uhlíka, predovšetkým v sektore elektrickej energie, tam by sa mali začať uplatňovať nízkouhlíkové technológie. Veď prečo toto nikto nezvažuje? My nie sme proti vyšším uhlíko, cenám uhlíka, pokiaľ máme dostatočnú mieru ochrany. Ale my máme súčasná technológia, tam už sme na hranici a myslím si, že si to uvedomujete. Máme potenciál možno tak 4 a 5 do roku 2030, čo sa týka zvýšenia účinnosti s využitím súčasných technológií, takže musíme pracovať na nových technológiách, ktoré musia byť aj hospodársky potom životaschopné. schopné pokiaľ budeme mať tento nový systém referenčných hodnot, to nám príliš nepomôže ako ocelárskému priemyslu. Áno, e, znečisťovateľ platí tento princíp, ja s ním súhlasím, ale potom potrebujete rovnaké podmienky so všetkou konkurenciou aj z mimo EÚ. Pokiaľ e, znečisťovateľia z čínskeho priemyslu neplatia, tak potom máme problém. Čo sa týka tej nadmernej alokácie, Pýtal sa pán Eichhout. Ja vám poviem, že čo týka toho bezplatného pridelovania, ktoré sme obdržali, tak ironicky ten prebytok pri, pochádzal v podstate z hospodárskej krízy. A my sme 2008 navrhli, aby sa to bezplatné predelovanie vypočítavalo na základe úrovne e, produkcie. Takže sme obdržali bezplatné e, pridelené kvóty, ktoré nám teda vydržia do konca obdobia, ale musíte taktiež porovnať s tými nepriamými nákladmi, ktoré musí pokryť náš priemysel. A možno by komisia mohla toto objasniť a pozrieť sa na to, pretože bolo vypočítané, že priame a nepriame náklady už boli asi 500 mm, miliónov eur v roku 2013. Samozrejme, dochádza to k úniku uhlíka, ale jedným hlavným dôvodom nie je ETS. Sú tu iné hlavné dôvody, ako napríklad globálne prílišné, e, prižilaké kapacity, neferová hospodárska súťaž, neferovnikalé praktiky. No a čo sa týka ETS, tak to tam hrá takú úlohu, že stiahuje investície z európskeho priemyslu a presúva ich do iných regiónov, na iné kontinenty. Máme konkrétne príklady aj v rámci oceliarského priemyslu, kde naše spoločnosti potom neinvestujú v EÚ, ale inde. A samozrejme znižujeme produkciu. Kvôli tomu, v akej situácii sa nachádzame. A samozrejme klesajú ceny uhlíka. To je prirodzené, takže je to taká zvrátená situácia, v ktorej sa nachádzame. Nie som si istý, či som sa vyjadril ku všetkým otázkam. Pokiaľ nie, možno bude ešte druhé kolo. Možno ešte, komisár už odišiel, Čína robí veľa pre implementáciu ETS, ale súčasný pilotný projekt, tam je súčasná cena 17 centov a e, cena uhlíka. Pokiaľ aj navýšia cenu uhlíka na úroveň EÚ, tak čínsky ocelerský priemysel je dotovaný Takže oni to budú schopní absorbovať, takže musíme si nájsť nejaké iné celkové riešenie. A opäť hovorím, nie je to len ETS, potrebujeme holistickejší prístup, predovšetkým pre náš sektor. Ďakujem. Ďakujem, pán Moris.